Program je schválený. Oznamenia predsedu predovšetkým, ako vieme, EPP má stretnutie vo Viedni, ak sa nemýlim, a práve preto poslanci z tejto politickej skupiny nie sú prítomní na našej dnešnej schôdzke. Zoznam bol tých, ktorí neprídu, bol vložený do podkladov a tí z vás, ktorí by chceli korešpondenčné údaje, môžete sa obratiť na sekretariát, ale mali by to byť, malo by to byť v podkladoch. Chcem vám oznámiť, že to, toto stretnutie je vysielané cez webstream a chcem vám navrhnúť niečo súvisiace s úlohou koordinátorov a možným mandátom v mene komisie, ktorý, tento mandát by vykonávali koordinátori. Týka sa to článku 92 rokovacieho poriadku. Citujem, koordinátori pripravujú rozhodnutia, ktoré komisia schváľuje. Sú to procedurálne rozhodnutia, ktoré sú vykonávané spravodajcami. Koniec citátu. Výbor môže delegovať právomoci v istých rozhodnutiach koordinátorom s výnimkou rozhodnutí, ktoré sa týkajú príjmania takých správ, posudkov a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú špecifikované. Takže Náš výbor môže delegovať právomoc koordinátorom v nasledujúcich veciach. Vypočutia, delegácie, vrátanie ad hoc delegácií a štúdie. Čo sa týka rozhodnutí o procedurálnych postupoch, v tomto prípade výbor bude informovať o odporúčaniach koordinátorov a ak nie sú námietky, tak by sa toho ujali koordinátori. Takýto je môj návrh. Chcel by som sa spýtať, či proti tomuto návrhu niečo niekto má, pretože o, s koordinátormi sme si to už prediskutovali, takže je to v poriadku, žiadne námietky. Budeme pokračovať bodom 3 v naš, našom programe prezentácia ministerky obchodu švédskej vlády Evy Björlingovej zastupujúcej úradujúceho predsedu rady o dosiahnutých výsledkoch švedského predsedníctva v oblasti politiky medzinárodného obchodu. Rád by som privítal v našom výbore ministerku obchodu švédskej vlády, Švedské predsedníctvo sa čoskoro skončí. Počas predsedníctva pani ministerka, ako viete, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. To znamená, že parlament sa stal legislátorom, zákonodarcom v konkrétnych politikách. Stretli sme sa na ministerskej konferencii v Ženeve v TEO nedávno a náš sekretariat sa už stretol pri niektorých príležitostiach, niekoľkých príležitostiach s vašimi zástupcami. Myslím si, že sme spolu mali dobrú komunikáciu a oboznámili sme sa e, s našimi vzájomnými agendami. Myslím si, že INTA e, s radou bude aj naďalej dobre spolupracovať, aj keď budeme mať nové právomoci v parlamente a všetko to bude na osoch európskym občanom. Ako predseda výboru som prijal pozvanie nového výboru pre obchodnú politiku na stretnutie, ktoré sa bude konať 12. februára budúci rok. Tento výbor funguje podľa článku 133. Tam budeme hlbšie rozoberať naše nové vzťahy, ktoré vzniknú prijatím Lisabonskej zmluvy. Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo. Pri vyhodnocovaní výsledkov švedského predsedníctva v oblasti obchodu, možno aj pri hodnotení dopadov Lisabonskej zmluvy na Európsky parlament a radu a konkrétne na tento výbor. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je pre mňa potešením, že tu opäť môžem byť vo vašom výbore a povedať vám niečo o vývoji obchodu počas švedského predsedníctva. Začnem blahoželaním tomuto výboru ako celku a vám všetkým jednotlivo. Blahoželám k vašej novej úlohe po prijatí Lisabonskej zmluvy. Výbor Medzinárodného o medzinárodnom obchode bude hrať veľmi dôležitú, ešte dôležitejšiu úlohu v medzinárodnom obchode, čo je vítané. Teraz môže výbor spolu s komisiou a radou prispieť k posilneniu európskej úlohy pri globálnom obchodovaní a pri rozvíjaní našich obchodných vzťahov. Vaše skúsenosti a pridaná hodnota, ktorú dodáte k týmto politikám, bude veľmi užitočná. Počas švedského predsedníctva bolo jasné, že švédske predsedníctvo sa sústredilo na hospodárskú krízu a jej dopady na Európsku úniu. Vieme, že sme v celosvetovej recesii, ktorá je tou najhlbšou, najdlhšou a najrozsiahlejšou za našu generáciu. A teraz sú ekonomické vyhliadky lepšie, hospodárstva sa začínajú spametávať najhoršie možnosť tejto kríze je už za nami, ale obnova, zotavovanie sa z krízy je krehké a musíme sa obávať zhoršovania sa situácie na trhu práce. Vyhliadky naznačujú, že existujú mnohé rizika pri znovu budovaní pracovných miest a ľudí na, množstvo ľudí na trhu práce. To znamená, že sa zvyšuje tlak na protekcionalizmus a izolacionizmus Svetoví obchodní partnery by mali adekvátne zareagovať. Minulý piatok som bola na ministerskej konferencii VTO v Ženeve a bola som veľmi rada, že sa zdá, že existuje konsenzus vo VTO o dôležitej úlohe pri prispení rastu a obnovy vo svete. Úloha VTO pri monitorovaní opatrení protekcionizmu počas krízy bola naozaj užitočná, pretože vytvorila kolegiálny tlak a transparentnosť. A to bol dôležitý protitlak, ktorý udržiaval protekcionizmus v vymedzených hraniciach. Mojou úlohou počas tohto obdobia bolo urobiť všetko, čo je v mojej moci, aby Európska únia prispela k tomu, aby trhy zostali otvorené a protekcionizmus sa nerozmohol. Počas tohto ťažkého obdobia EÚ ukázala, že je schopná viesť že je konštruktívna pri vyjednávaniach v oblasti obchodu a je schopná čeliť mm, opatreniam, ktoré boli protekcionistické. Máme každý dôvod na to, aby sme boli hrdí na to, že sme boli dobrým príkladom. Urobili sme dôležité kroky pri stanovení pri založení externej dimenzie v rámci Lisabonskej agendy a som mimoriadne spokojná, že Rada vyjadrila svoje odhodlanie, aby EÚ zostala otvorená v celosvetovom externom obchode. Čo sa týka záverov rady zo 4. decembra, zo zasadenia 4. decembra, e, myslím, že sme privierali oči pri obchodovaní so zahraničnými par- partnermi. Celková stratégia komisie obchodnej komunity a členských štátov k tretím krajinám sú stále monitorované. Monitoruje sa obchodovanie aby sa zabezpečilo, že všetci partnery udržiavajú trhy otvorené a plnia svoje záväzky a hostiujú sa svoje zodpovednosti. Čo sa týka DDA, to je najlepšia dlhodobá zábezpeka proti protekcionalizmu. Preto DDA zostáva vrcholnou prioritou na agende obchodu. Multilaterálne opatrenia poskytnú niečo navyše voči bilaterálnym. Je našou úlohou stále vyvíjať politický tlak a udržiavať dynamizmus v tomto procese. Toto zahrňa povzbudzovanie kľúčových obchodných partnerov, aby sa plne zapojili do DDA. Musíme zabezpečiť aj to, aby to, čo, o čom sa rokuje, stále sa o tom rokovalo. Na jeseň sme vykonali dôležité kroky spolu s komisiou, aby sme proces DDA viedli tým správnym smerom. Vyhlásenie e, G20 z Pittsburghu bolo dôležitým milníkom a mojou úlohou bolo do konca roku 2010 uzavrieť tento proces. Ak sa nám to podarí, myslím si, že to bude veľká vec aj historic, s historickým rozmerom. Čo sa týka bilaterálnych vzťahov, bolo to takisto vysoko na mojom pr- programe priorit. Čo sa týka vyjednávaní s Koreou, to je jedným z najväčších úspechov pre EÚ dlhodobo. FTA má veľmi dobrý potenciál, kedy môžu aj importéri, aj exportéri e, získať z toho, že sa rozdrušia clá. Implementácia východného partnerstva, ktoré to je ďalší nástroj, bolo takisto prioritou pre švedské predsedníctvo, podpora stability, dobrá správa veci verejných a ekonomický rozvoj v tomto regióne boli kľúčovo dôležité pre EÚ. Dôležitý progres bol takisto urobený počas vyjednávania o smerniciach na asociačných e, zmluvách s Arménskom a Gruzinskom. FDI, teda priame zahraničné investície, boli takisto na e, stole. Rokovali sme aj o bezpečnosti energetických dodávok a napredovali sme aj v bilaterálnych rokovaniach, hoci tu je ešte veľa práce pred nami, ktorú treba urobiť. Rusko je kľúčovým obchodným partnerom Európskej únie ale takisto je to najväčším hospodárstvom, ekonomikou mimo VTO. Podporujeme vstup Ruska do VTO, ak sa vyriešia isté nevyriešené otázky. Napredovali sme aj pri vyjednávaniach z FTA s Indiou. Na začiatku roka boli rokovania intenzívne, potom bol summit EU-India, kde sa politicky vyvinuli priaznivé podmienky pre túto agendu. Čo sa týka juho východnej Ázie. Dúfam, že sa nám bilaterálne vzťahy podaria a takisto spolupráca s organizáciou ASEAN a dosiahneme regionálne dohody, ktoré splnia strategické ciele posilnenia z konkurencieschopnosti EÚ, ak sa dostane na trhy v juhovýchodnej Ázii. E, FTA vyjednávania s Peru a Kolumbiou takisto napredujú veľmi úspešne a Európska únia by mala byť pripravená splniť svoju časť dohôd e, voči dohodám o voľnom obchode v celom tomto regióne. Asociačné dohody a vyjednávania o nich so Strednou Amerikou sú tiež veľmi dobre rozbehnuté. Bohužiaľ, vývoj v Hondurase nás donútil vycúvať. Situácia v Hondurase sa musí vyriešiť najprv a potom môže EÚ vstúpiť do rokovaní a zmluv. Podstatný progres bol zaznamenaný aj v rokovaní o FTA s Kanadou. Jedno úspešné kolo rokovaní už bolo ukončené a vyhliadky sú sľubné. Som veľmi rada, že IPA, predbežná dohoda IPA s Papuou Novou Gvineou, Zimbabwe, Madagaskarom, a Seychellami je takisto veľmi dobre rozbehnutá. Zorganizovali sme aj prvý, transa, prvú transatlantickú ekonomickú radu už pod novou americkou administratívou a na týchto stretnutiach sme hovorili o reguláciách aj smerom nahor aj nadol v nových oblastiach a energetická efektívnosť, označovanie výrobkov a nové technológie tak, aby sme dosiahli kompatibilné prístupy k regulatívom. Na tomto stretnutí sa dohodlo aj to, že by sme mali rozbehnúť nový inovačný dialog medzi EÚ a Amerikou, aby sme zabezpečili rast, produktivitu a podnikateľské aktivity. 8. Rada Euromed, táto ministerská konferencia bola včera v Bruseli. Medzi inými vecami e, ministri odobrili svoju prácu po roku 2010, čo si myslím, že je veľmi dobrý konkrétny cieľ, kedy sa ustanoví nová oblasť verejného obchodu v stredozemi. V tomto kontexte si, som si uvedomila, že byrokracia v Euromed oblasti sa znižuje a som tomu veľmi rada. E, ďalšie oblasti, ktoré súvisia s Euromedom, sú tiež potešujúce, pretože sa v nich znižujú transakčné e, náklady, byrokracia a takisto očakávame, že tento dlhodobý trend sa udrží v budúcich rokoch. Byrokratické postupy totiž to znižujú možnosť alebo korupcie a je to veľmi dôležitý, existuje tu veľmi dôležitý nástroj boja proti korupcii, ktorým je Európsky dohovor. Na konferencii, ktorá zhromaždila všetky štáty, ktoré podpísali tu, tento dohovor v Katare, sa založil istý mechanizmus, ktorý bude monitorovať to, čo sa dosiahlo, a to je veľmi dôležité z hľadiska OSN. Umožní to jednotlivým krajinám pomáhať si navzájom s realizáciou dohovoru a ak by nebolo takéhoto úsilia Európskej únie, e, aj toto je veľmi nápomocné. Ďalej sa hovorilo o urovnávaní dlhodobých sporov medzi EÚ a Brazíliou v rámci EÚ. A sú to aj veci, ktoré sa týkajú rozšírenia EÚ. Mali sme samity s Južnou Afrikou, Brazíliou, Amerikou, Indiou, Ruskom, Čínou a Ukrajinou. Rada by som zdôraznila aj ďalšiu vec, ktorá bola veľmi dôležitá, a to je spoločenská zodpovednosť firiem. Existovala, teda bola v Štokholme v novembri veľmi dôležitá konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem, kde sa zdôrazňovali ľudské práva a možnosť nápravy chýb a opravných opatrení v týchto oblastiach. Táto konferencia bola privítaná radou pre zahraničné záležitosti 8. Eh, decembra. Z tejto konferencii vzýšlo vyhlásenie, ktoré bude, na ktoré bude nadvezovať španielské predsedníctvo. A teraz tento, toto boisko sa prenieslo do Španielska. Ja sa teším na ďalšie zapojenie Európskej únie do tohoto rámca a na realizáciu všetkých opatrení. Čo sa týka e, obchodnej dohody, pri boji proti odvodom počas švedského predsedníctva sme sa venovali aj tejto téme. Diskusie sa sústredovali na medzinárodnú spoluprácu, praktiky vynúcovania si práva, kriminálne sankcie a takisto prostredie transparentnosti pri vyjednávaniach. Tešíme sa na ďalšie napredovanie všetky, vo všetkých týchto veciach počas španielského predsedníctva a možno aj uzavretie rokovaní v roku 2010. Obchodná politika môže a mala by podporovať rozvoj. Koherentnosť medzi obchodnou politikou a rozvojovou politikou je podstatná, ak chce byť EÚ dôveryhodným partnerom rozvojových krajín závery rady o koherencii politiky rozvoja boli um, známe už v novembri. Priority, ktoré sa týkajú obchodu a rozvoja, boli nastolené napríklad zlepšený prístup pre rozvojové krajiny pri exporte do EÚ, nové záležitosti týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja a spôsobom, ako lepšie využiť e, práva duševného vlastníctva pri podpore inovácií, investícií a rozvoja. Verím, že toto všetko nám pomôže sústrediť sa na prácu do budúcnosti v veľmi dôležitých záležitostiach v oblasti obchoda a rozvoja. Dúfam, že budeme mať všetci na mysli, že rozvojová dimenzia musí byť zohľadnená vo všetkých oblastiach obchodnej politiky. Obchodná politika a klimatická zmena. To je ďalšia dôležitá záležitosť a súčasť politickej koherentnosti, pretože vo všetkých oblastiach treba urobiť úsilia, aby sme sa pohli smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Myslím si, že pri environmentálnych službách a tovaroch sme takisto urobili veľmi dobrý pokrok pri rokovaní z VTO. Vyvinuli sa iniciatívy o lib- e, na, týkajúce sa liberalizácie obchodovania s takými technológiami, ktoré sú zelené. A riešili sa ďalšie právne otázky súvisiace s environmentálnymi tovarmi a službami. V paneli pre, o klimatických zmenách sme zdôrazňovali, aké dôležité je podporovať inováciu eh, IPR pri technológiách, ktoré vedú k odvrateniu klimatických zmien. V Štokholme na konferencii o klimatických zmenách a štandardizácii sa takisto budú riešiť vyhliadky kde bude aj veľmi široká účasť z rozvojových krajín. Som presvedčená, že klimatické zmeny budú stále témou aj v nasledujúcich rokoch. Bude sa o nich ešte veľa hovoriť. A napokon by som chcela zdôrazniť dôležitosť diskusie o celosvetovom obchodnom systéme. VTO musí zareagovať na túto výzvu a musí sa prispôsobiť týmto základným transformačným perspektívam, ktoré sa v nedávnych rokoch objavili v celosvetovom obchodovaní. Prostredie, v ktorom firmy pôsobia, sa zásadne zmenilo. Obchod je dnes len do obmedzeného o, o, e, do obmedzenej miery vec medzi dvoma krajinami a čoraz viac ide o záležitosť, nad ktorou majú dohľad veľké korporácie. Aktéry sú závislí od globálnej produkcie, od reťazcov, dodávateľov, ktorí pôsobia na celom svete a musíme zabezpečiť, aby medzinárodný obchodný systém bol relevantný aj v takomto novom prostredí. Mali sme plodnú diskusiu k tejto téme na formálnom večere, na formálnej večeri v septembri, kde sa zúčastnili ministri obchodu. A vidíme to ako užitočnú príležitosť e, ďalej si prediskutovať multilaterálny obchodný systém ako celok aj v budúcnosti. Je čoraz jasnejšie, že aj ľudia si uvedomujú potrebu nového myslenia pri tvorbe politiky. Dúfam, že spolu môžeme takéto rokovania posunúť tým správnym smerom. Verím, že len prostredníctvom otvoreného, proaktívneho, koherentného a trvalo udržateľného smeru voči e, politike obchodu dokážeme prispieť e, na osoch všetkým nám. Myslím, že budeme naďalej spolupracovať s parlamentom vo všetkých týchto dôležitých záležitostiach a týmto by som rada poďakovala vám všetkým za to, že ste ma počúvali. Teším sa na to, že budeme naďalej spolu komunikovať. Ak máte otázky alebo poznámky, veľmi rada vám odpoviem na všetko, čo sa dialo počas nášho predsedníctva. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, takže otázky odpovede teraz. Ja ako predseda by som sa spýtal prvú otázku. Povedali ste, pani ministerka, že na úvode teda ešte švedského predsedníctva ste povedali svojho času, že e, rokovanie alebo kolo rokovaní z Dohy bolo prvé, e, prvá, druhá aj tretia priorita švedského predsedníctva v tejto oblasti. Akurát, že vlastne pokrok žiaden e, dosiahnutý nebol. Teraz sme boli nedávno v Ženeve a jasne sa ukázalo, že ešte veľa práce treba vykonať, kým sa úspešne, ak sa vôbec niekedy uzavrie úspešne, kolo rokovaní z Dohy Samozrejme, tieto problémy majú svoje dôvody, aj tieto omeškania majú svoje dôvody a možno sa nám na konci alebo do konca budúceho roku predsa len podarí tieto, toto kolo rokovaní úspešne uzavrieť. Takže teraz kolegovia, pán Kazák, skupina Alda, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président, madame le ministre. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, ja by som sa ponajprv chcel poďakovať za snahy, ktoré ste vyvinuli počas českého predsedníctva, eh, počas švedského predsedníctva. No, tie eh, dokumenty a materiály, ktoré ste prerokúvali, boli veľmi ťažké a eh, vaša snaha je naozaj značná, pokiaľ ide o ich riešenie. Boli to aj veľmi rôzne prístupy a aj vnímanie týchto jednotlivých záležitostí v jednotlivých krajinách a dotknutých aktérov. Bolo veľmi rôzne. Chcel by som takisto pripomenúť e, to, čo ste nám tu povedali pri poslednej rozpráve v septembri. Tam išlo o Eh, dohodu o voľnom obchode s Kóreou. Svojho času ste povedali, že to je jedna z priorít, jedna z významných priorít Európskej únie. A povedali ste, že táto dohoda eh, by znamenala veľký potenciál pre európskych importérov a exportérov. V Švedsku sú dvaja veľkí výrobcovia automobilov, a to Saab a Volvo, kde je 400 tisíc zamestnancov, ktorí by stratili svoje zamestnanie. Takže by bolo veľmi eh, vhodné, keby sme sa zamerali na iné oblasti priemyslu a rozvoja. Takže od septembra prešlo niekoľko mesiacov a myslíte si, že e, táto dohoda pre Európsku úniu je ešte stále dôležitá, že to stále ešte niečo prináša a či ešte stále sú také značné rozdiely v názoroch, pokiaľ ide o túto dohodu medzi členskými štátmi, ako to vyzerá s ochranou klauzulov zo strany komisie. A takéto predbežné vstúpenie do platnosti, či má byť realizované. No a potom moja druhá otázka sa vzťahuje na Ukrajinu. Prístup Čiernej hory k VTO Mm, bol posunutý. Možno, že to súvisí so Srbskom, nevieme tie dôvody. Ale mm, moja otázka je, či by sme mali tam niečo urobiť, aby sme veci posunuli dopredu. No a ďalšia otázka sa týka Ruska. Rusko chce e, zriadiť colnú úniu s Kazachstanom. A týmto môže sa stať, že, jeho, že prístup Ruska k VTO bude posunutý. Myslíte, sa, že, myslíte si, že aj tu musí vstúpiť Európska únia do týchto rokovaní a musí konať? A posledná otázka, ako to vyzerá s implementáciou Lisabonskej zmluvy. Táto zmluva už niekoľko dní je oficiálne v platnosti. Mali by sme aj tu mandáty a vzťahy medzi týmito troma inštitúciami, parlamentom, rádou a komisiou vyjasniť? Uh, Ďakujem pekne. Ešte sa hlasí ďalší kolegovia. Poprosím vás o stručné otázky. Michael Fire, takisto zo skupiny Liberál. Nech sa páči. Ja, sehr geehrte Áno, vážený pán predseda, vážená pani, vážená pani ministerka, ja by som rád využil príležitosť na to, aby som sa vám za túto vynikajúcu prácu, ktorú ste v posledných mesiacoch vykonali, poďakoval. 1. decembrom vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, to je dôležitý milník a my by sme vám chceli poblahoželať e, k tejto práci. Ja ako člen delegácie v Ženeve e, za posledné dni, kde sme boli vo VTO, chcel by som Hm, hm, povedať moje dojmy, ktoré som získal z rokovaní s Pascalom Lámim a Marian Fischer-Bowl, že za posledné mesiace sa doha aj politická e, vôľa posilnila tuto niečo posunúť a urobiť a aj chceli by sme urobiť niečo, aby predsa len sme dosiahli pok- hm, rokovaní z dohy a moja otázka teda je pre naš, za našu skupinu, mm, to bolo zdôraznené v našej rezolúcii a síce tá výpoveď, že Európska únia by mala byť takým premostením v rokovaniach medzi USA a týmito krajinami, ktoré sa prudko rozvíjajú a e, toto je naša funkcia, táto funkcia premostenia a sprostredkovateľa. Dankeschön. Uh, now it's then, uh, Bernd Lange, SND. Pán Lange, socialistická frakcia. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, srdečná vďaka za vašu prednášku. Ja by som sa chcel popýtať k dvom oblastiam. Vy ste zdôraznili, že obchodná politika ako aj rozvoj e, má byť posunutý dopredu. To je dôležité práve teraz, keď Európska únia vyrokováva tieto uh, dohody s chudobnými krajinami. Vy ste to už posunuli na tú správnu cestu, ale predsa len by sme sa mali kriticky popýtať, či táto cesta je taká dobrá. Je to pravda, že Európska únia e, voči iným štátom, s ktorými sa ešte rokuje, je mm, takým proťaž, pro, proťažkom USA a že požadujeme dlhšiu patentovú ochranu pre generika. Teda to sú liečivá, ktoré už nie sú chránené patentom a momentálne sa rokuje o tomto pre, predlžení. A Európska únia požaduje predlženie patentov. USA požadujú 10 rokov a Európska únia 15 rokov. A, a ako je to so zabezpečením práv na pôdu malých rolníkov? a pretože týmto sa spochybňuje ich e, otázka existencie. No a po tretie, ako to vyzerá so sociálnymi právami práve v Kolumbii. Kolumbia je krajinou, kde všetci vieme, e, že tieto práva e, odborov sú tu porušované, 70 týchto práv je porušovaných v Kolumbii a ja skutočne nemám žiadne pochopenie preto, že napríklad parlament v Kanade alebo aj v Norsku chce zastaviť takéto rokovania o voľnom obchode, kým nebudú dodržiavané tieto odborové práva v Kolumbii. Prečo práve tu sa snažíme ísť inou cestou? Ja by som povedal, keď to myslíme vážne, pokiaľ ide o rozvoj, obchod, tak by sme, pokiaľ ide o tieto rokovania s chudobnými krajinami mali nabrať iný smer. No a potom ešte by som um, nadviazal na mojich predrečníkov, aké konkrétne opatrenia sa budú robiť, aby sa Lisabonská zmluva uviedla do života. Ako parlament uh, bude za angažovaní do týchto prác spolu s radou. No a po druhé, ako po parlament, pokiaľ ide o výbor pre článok 133, zrovnoprávnený, pokiaľ ide o, o pokrok v týchto záležitostiach. Predpokladajú sa pozorovatelia pri rokovaniach e, tak, ako si to vydobila rada? Budú tam aj pozorovatelia zo strany parlamentu? teda naplniť Lisabon životom? To je moja druhá otázka. Ďakujem pekne. Uh, thank you. Now I'll give the floor to David Martin also. David Martin, uh, socialistická frakcia, nech sa páči. Thank you. I won't repeat what... Ďakujem. Nebudem už opakovať, čo povedal teraz kolega Lange, ale iba chcem povedať, že súhlasím uh, s ním nami, pokiaľ je o to, čo povedal o tej dohode o voľnom obchode s Kolumbiou. A myslím si, že nikdy nie je nejaké odôvodnenie pri našich rokovaniach, aby sme tam mali um, doložky TRIPS+. Plus. E, je to neakceptovateľné a napriek tomu komisia stále o tom e, rokuje. Pritom e, parlament jasne povedal, že TRIPS Plus nie je akceptovateľná súčasť dohody o voľnom obchode. Ale k tomu ešte, teda k tomu, čo povedal Bert na záver, to bola tá Lisabonská zmluva, ktorá vstúpa do platnosti na záver vašeho predsedníctva. Ešte mám jednu otázku. Máte nejaké diskusie na úrovni ministrov o úlohe parlamentu, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. E, už ste preštudovali nejakým spôsobom, akým to, ako bude teraz e, fungovať tá nová dynamika medzi e, parlamentom a ostatnými inštitúciami EÚ. Napríklad pri dohodách o voľnom obchode budeme musieť my vždy súhlasiť, čiže my budeme viacej zaangažovaní do týchto aktivít, do dávania mandátu vôbec, pokiaľ ide o budúce rokovania o dohodách e, o voľnom obchode a tak ďalej, preto aby, keď sa ukončí proces rokovaní, aby nebol e, nejaký veľký rozdiel medzi tým, čo my očakávame e, v rámci danej dohody a, v rámci, a, medzi, a medzi tým, čo, čo aj naozaj E, sa vyrokovalo. Ďalej je tu ďalší bod, my tu máme dnes aj na programe, to sú tie v úvodzovkách bananové otázky, pokiaľ ide o, o dovozné cla. E, vieme už, či táto otázka si vyžaduje spolurozhodovanie zo strany parlamentu alebo nie, respektíve aký je k tomu váš právny názor. Ďalšia otázka, e, Korea, už sme o tom v minulosti hovorili, takže nechcem to veľmi preberať, ale chcem sa spýtať, či akceptujete, že e, všetky inštitúcie, teda vy aj komisia, nedostatočne odkomunikovali otázku výhod dohody o voľnom obchode s Koreou a ľudia si e, všímajú iba tú jednu otázku, to je ten automobilový priemysel, ktorý možno nebude až taký negatívny nakoniec, ale, ale ľudia si stále všímajú iba automobilový priemysel a už si neuvedomujú, že na druhej strane zase v oblasti polnospodárstva to bude pre nás veľmi výhodné, dohoda. Častokrát sa nám to nepodarí v oblasti e, polnospodárstva práve, ale tentokrát to platí to isté aj pokiaľ ide o vína a e, liehoviny, takisto pokiaľ ide o to, aby naše geografické indikátory, ukazovateľe boli e, chránené, takisto v oblasti e, bankovníctva, e, vôbec teda prístup e, k trhu s bankovnicom, ale tieto veci sa vôbec nespomínajú. Aj dokonca štúdia e, z Kodane e, píše, že to, táto dohoda bude mať hodnotu možno 90 miliard e, eur pre nás, ale keď si vypočujete to, čo sa tu v parlamente hovorí, tak to vyzerá, ako keby sme vlastne nič dobrého z tej dohody nestali a iba o všetko prišli. Ďakujem. Pán Kader Arif teraz tiež zo skupiny socialistov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za bilanciu, ktorá ste nám tu predstavili. Eh, boli tu spomenuté niektoré dôležité body, napríklad tá koherentnosť, tomu by som sa vrátil, ale predsa len sú tu aj rôznosti názorov. Ja by som sa ešte rád vrátil v krátkosti k otázke Kolumbie. Vy vítate, že tieto rokovania s Kolumbiou a Peru pokračujú, ale otázka Kolumbie je pre nás v našej politickej skupine, toto už bolo aj spomenané je to pre nás dohoda, kde obzvlášť odborári v Kolumbii sú v situácii, ktorá pre nás nie je priateľná. A na jednej strane môžeme povedať, dobre, je potrebné chrániť ľudské práva, tu ide aj o túto dobrovoľnú prácu. A v týchto um, Mm, v týchto dohodách o voľnom obchode sa jednoducho toto zmetie vždy zo stola. Ide tu aj o ľudské práva a možno, že mm, sme už trošku v omeškaní, pokiaľ ide o mm, americkú a kanadskú stranu. To platí pre Peru, ale to platí aj pre Sri Lanku. No a moja druhá otázka, pokiaľ ide o túto koherentnosť a Južnú Koreu, Dobre, my tu máme veľké rozdiely, ale koherentnosť je pre našu politickú skupinu veľmi dôležitá. Máme mnoho delegácií, ktoré túto pozorujú. E, sú tu vzťahy medzi poľnohospodárstvom a obchodom, ale keď e, sa podpíše takáto dohoda, tak ide aj o priemysel. David to pripomenul. Určite sú tu výhody, ale aj nevýhody a keď potom takúto dohodu podpíšeme, ako to bude vyzerať e, s priemyselnými a obchodnými dohodami, pretože by sa to týkalo aj nášho priemyslu a preto by som si rád vypočul vaše stanovisko k tomu. A potom hospodárska dohoda e, o partnerstve s Afrikou. E, bola tu delegácia v, v, v Rwande, v Angole v rámci týchto stykov s týmito krajinami a v medzi týmito vzťahmi, v, týchto, v rámci týchto vzťahov nikto nie je spokojný s touto spoluprácou. Medzi tým tu boli e, dohod, e, podpísané dohody, práve toto e, Kodivári fórum je, bolo, bolo úspechom, ale potom tu boli dohody, ktoré zlyhali úplne. Takže aká, ako, aká, aké je stanovisko rady k tomu? No a potom, pokiaľ ide o rozvojovú politiku, obchodnú politiku, tu by som si rád vypočul vaše stanovisko. Mm, tu sa mm, hovorí aj o tejto zodpovednosti, ale sme tu len sprostredkovane zodpovední a väčšina tejto pomoci ide do uh, obchodnej politiky, ale potrebujeme aj e, investovať do iných oblastí, ako napríklad vzdelávanie, palnospodárstvo a tak ďalej. Tieto peniaze tieto krajiny potrebujú, aby sa mohli ďalej rozvíjať. No a potom sú tu plánované ďalšie rozpočtové prostriedky, aby sme týmto krajinám naozaj pomohli. Takže aké je stanovisko tejto záležitosti? E, na jednej strane musíme byť e, veľkorysí, ale na druhej strane nemáme na to prostriedky. Áno, ďakujem. Helmut Scholt, e, skupina GU, nech sa páči. Uh, you, you, ďakujem pekne, mm, pán predseda aj pani ministerka. Už asi máte veľa otázok, pokiaľ ide o vzťah medzi rozvojom a obchodom E, napríklad Aid for Trade je jedna veľmi dôležitá otázka v tejto oblasti, keď teda hovoríme o medzinárodnom obchode v rámci tejto krízovej situácie, ktorá stále neskončila sa e, a hlavne v prípade tých najchodnejších krajín to platí dvojnásobne. V tejto súvislosti mám jednu otázku. My v parlamente sme e, veľmi pozorne e, si všimli správu DV, pokiaľ ide o dopady ekonomickej a finančnej krízy práve na rozvojové krajiny. Aby ste spomínali, takisto aj moji kolegovia, že e, otázka rozvoja a obchodu je takisto dôležitou otázkou pre švedské predsedníctvo. Čiže my, respektíve ja konkrétne, mám isté obavy, pokiaľ ide o pozitívne ekonomické e, dopady, e, pokiaľ ide o to kolo rokovaní z dohy, respektíve aj o tú DDA. Preto by som sa vás chcel spýtať, aby ste nám možno detailnejšie e, povedali, ako by ste prepojili výsledky súčasného kola rokovaní s budúcim e, triom predsedníctiev Európskej únie. práve v oblasti vzťahov medzi, e, medzi obchodom a medzi rozvojom. Zdôraznil by som, že e, potrebujeme viac hovoriť o tom, akým spôsobom E, tie súčasné dohody, súčasnosti platné dohody napríklad o káve alebo o kakao, aby boli relevantnejšie pri e, vlastne oceňovaní konkrétnych výrobkov. Takže to by bola taká prvá oblasť. Druhá oblasť, Lisabonská zmluva, to už tu kolegovia spomínali. Chcel by som sa spýtať, ako presne, ako konkrétne pripravíte budúci právny základ v oblasti e, medzinárodného obchodu a prepojenia na nástroje e, medzinárodných vzťahov v rámci Lisabonskej zmluvy. Chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité, e, že tam, kde už teraz parlament bude mať práva spolurozhodovania, musí prispieť k riešeniu problémov, ktoré nás v budúcnosti čakajú čo presne predsedníctvo teda preto robí? Aké konkrétne príklady môžete dať toho, e, akým spôsobom v rámci Lisabonskej zmluvy predsedníctvo a komisia e, si uvedomujú, že už v rámci Lisabonskej zmluvy je vlastne nový vzťah s Európskym parlamentom, keďže máme právo spolurozhodovania od teraz. Posledná otázka, e, to sú tie banánové dohody, dohody o banánoch. Ehm, tam sa chcem spýtať konkrétnu vec. A to síce, či e, táto dotoka nejakým spôsobom prepojená na e, uzavretie, úspešné ukončenie e, kola rokovaní z Dohy, teda pokiaľ to kola nebude úspešným spôsobom uzavreté, či to bude mať nejaký dopad na túto otázku banánovú je to možno hm, taká zaujímavá otázka alebo istá výzva pre švedské predsedníctvo. Ďakujem. Now to close the list, uh, Maria Muniz from the Socialists. Ďakujem ešte Maria Muniz, socialisti. ďakujem pekne. A ďakujem aj švedskému predsedníctvu. Možno by sme si ešte trochu lepšie mohli vysvetliť alebo viacej si povedať, pokiaľ ide o otázku trvalo udržateľného rozvoja ktorý, eh, ktorá je spomenutá v dohode s Kolumbiou a to nám umožní eh, otvoriť istý, istý dialog aj v oblasti eh, ľudských práv. V prípade Kolumbie ide o čiastočnú dohodu, nie o dohodu o pridružení a tým pádom takýmto spôsobom by sme mohli dá sa povedať mať pozitívny vplyv na na práva, eh, ľudské práva v Kolumbii. Dokonca teraz eh, Kolumbia podpísala aj dohovor alebo zmluvu eh, s Medzinárodnou organizáciou prác, kde sú spomenuté aj práve otázky práv zamestnancov. Takže možno to nie je až také negatívne nakoniec. Potom tá otázka bananová. Eh, je tu možnosť, že by sa odblokovalo podpisovanie a iných bilaterálnych dohôd EÚ. Eh, e Treba podpísať aspoň niektoré z tých eh, zmluv, o ktorých sa teraz rokuje. Predseda, ďakujem pekne. Tým pádom sa už všetci vyjadrili, takže prosím pani ministerku, aby odpovedala. Thank you and... Ďakujem. Ďakujem za všetky otázky. Myslím, že mám asi 7 minút na to, aby som e, na ne stihla zareagovať, aspoň sa o to pokúsim. Prvá otázka, skôr e, všeobecnej e, povahy, všeobecného charakteru zo strany pána predsedu, teda že v oblasti kolorokoní z Doha z Dohy vlastne došlo k nejakému veľkému mm, pokroku. Ja by som povedal, že možno k pokroku nedošlo, ale ani sa tie rokovania úplne nes- neskolabovali, tak povediac. Teší ma, že EÚ nadalej e, jednoznačne podporuje túto otázku. Chceme, aby toto kolo bolo úspešne ukončené. Mali sme pred stretnutím VTO aj radu GAERK a všetky členské štáty jasne povedali, že chcú Eh, podporiť eh, úspešné ukončenie kola rokovaní z Dohy v roku 2010. Ale my nie sme jediní aktéry, sú tu aj iní aktéry a tí možno nie sú až tak ako my pripravení na konečné rokovanie, aspoň zatiaľ nie. Napríklad aj Spojené štáty si musia ešte eh, pripraviť novú politiku vlasti zahraničného obchodu, musia mať jasný mandát, ktorý momentálne nemajú, treba si to uvedomiť. A e, potom je tu otázka Číny, e, Brazílie, Indie, aj tie musia preukázať istú flexibilitu. Takisto treba povedať, že nejde o nejakú otázku toho, aby sme niekoho e, sa snažili zahambiť za to, že si svoju úlohu nesplnil, tak by to určite nemalo byť. Skôr naopak, mali by sme rozmýšľa nad tým, ako e, uľahčiť týmto krajinám e, vrátiť sa k rokovačnému, rokovaciemu pardon, e, stolu, ukázať flexibilitu a to napríklad prostredníctvom aj toho transatlantic, tej transatlantickej ekonomickej rady, napríklad aj tam môžeme mať z USA intenzívnejšie kontakty. My budeme potrebovať všetkých týchto jednotlivých partnerov, aby prispeli k kolu rokovaní z Dohy. A naďalej si myslím to, čo som povedala predtým, že to je naozaj prvá, druhá aj tretia priorita pre nás, pretože bol by to veľmi jasný signál, najmä po tejto ekonomickej kríze, že naozaj môžeme e, uľahčovať, zjednodušovať medzinárodný obchod a z toho môžu profitovať všetky krajiny. Ešte chcem spomenúť jeden pozitívny signál teraz v rámci e, stretnutia VTO v Ženeve, a to síce, že rozvojové krajiny, respektíve tie najmenej rozvinuté krajiny, boli veľmi dobre navzájom e, skoordinované, e, jednoznačne vystupovali v zmysle toho, ako veľmi všetci takýto krok by sme potrebovali. To ma mimoriadne potešilo. Ďalej tu zazneli pripomienky, e, ktoré sa týkajú dohody s Južnou Koreou, teda aká je tá dohoda dôležitá. Ja si tiež myslím, že ide o e, pozitívny signi- silný signál, aby sme takéto niečo najmä v čase ekonomickej krízy ukončili alebo úspešne uzavreli. A ešte chcem jednu vec opraviť. Som nepovedala, že vo Švedsku nemáme problém, pokiaľ ide o tých e, 4700 nezamestnaných ľudí. Samozrejme, že to je problém, určite áno, ale takýto problém sa nevyrieši e, tým, že budeme na to míňať e, peniaze daňových poplatníkov. Práve naopak, ako ste aj vypovedali, mali by sme poskytnúť e, iné možnosti, ponúknuť iné možnosti zamestnania v iných sektoroch. Pretože stále e, máme e, a isté výhody, napríklad otázku výskumu a vývoja a tak ďalej. Takisto treba zopakovať, že ide o program, e, problém štruktúrálny a vôbec to nevyplýva z tej dohody s Južnou Koreou. To sú dve odlišné veci ako povedali aj ďalší, automobilový priemysel v súvislosti s tým e, e, s toho do Južnou Koreou, napríklad Martin David e, z frakcie socialistov to spomínal, možno, že by sme aj detaľnejšie mohli túto otázku ešte s Južnou Koreou mm, spomenúť, prebrať. Južná Korea je štvrtý najväčší neeurópsky obchodný partner Európskej únie a máme e, v našom vzájomnom obchode medzi rokom 2003 až 2007 ročný priemerný nárast a takáto dohoda o voľnom obchode by bola pre nás veľkým e, úspechom aj z hľadiska našej globálnej agendy plus silný signál toho, že sa nám naďalej darí takéto e, rokovania úspešne uzatvárať a že chceme v nich pokračovať aj v tých ostatných s inými krajinami. Vy ste veľmi správne povedali, že e, ide aj o mnohé ďalšie sektory, s tým plne súhlasím. Všetci hovoria o tom automobilovom sektore, ale v skutočnosti tých sektorov je oveľa, oveľa viac. A to je dôležité. Čiže naozaj je to dohoda, z ktorej budú ťažiť obidve strany. Pokiaľ ide o tú otázku duty drawback, alebo tých zábezpek, tých safeguards, o tom sa tiež hovorilo teraz na jeseň. Eh, je tu istý kompromis, ktorý poprvé hovorí, mali by sme akceptovať to, že eh, Korea už umožňuje tento duty drawback. Eh, plus je tu otázka Číny, to je istá obava, Myslím si, že táto dohoda o voľnom obchode vytvorí istý mechanizmus, ktorý e, sa bude venovať aj týmto obavám EÚ v tejto otázke. Určite to tam e, bude nejakým spôsobom zahrnuté. Niekto hovorí, že to nie je efektívny nástroj, ja s tým ale nesúhlasím. Čo je ešte dôležitejšie, efektívnosť tohto mechanizmu e, od tej by sme mali my rozhodovať sami. Nezávislo v rámci implementačných alebo vykonávacích nariadení, ktoré spadajú pod e, túto dohodu o voľnom obchode. Všetky členské štáty majú záväzok efektívnym spôsobom implementovať túto dohodu. Ešte chcem povedať, že Európska únia naďalej bude môcť e, aj v rámci, v rámci tohto tieto dohody o voľnom obchode implementovať alebo e, naďalej uplatňovať tento duty drawback, volá sa to e, aktívne zušľachťovanie, takže naďalej, naďalej toto právo máme. Ďalšia otázka. Vzťahy s Ukrajinou. A otázka blokovania e, Čiernej hory Počas ministerskej konferencie VTO v Ženeve EÚ silne podporila vstup Čiernej hory do VTO. Jasne sme povedali, že požiadavky, ktoré zo strany Ukrajiny e, sú kladené na Čiernu horu, e, nie sú e, momentálne vôbec akceptovateľné. Potom vzťahy s Ruskom otázka celnej e, e, celnej únie s Bieloruskom a s Kazachstanom. Ako som už povedala, e, pre EÚ je veľmi dôležitá priorita to, aby Rusko vstúpilo do VTO, ale na základe rovnakých podmienok ako mali ostatné členské štáty VTO. Momentálne máme zmešané signály, ktoré sa týkajú e, colnej únie s Bieloruskom a s Kazachstanom. V poslednom čase teraz z Moskvy vychádzajú takéto zmiešné signály, ale my potrebujeme dostať jasný, jednoznačný signál, že vstup do VTO je pre Rusko naďalej e, priorita. Počas stretnutia s Ruskom, ktoré bolo nedávno v Štokholme, sme dostali jednoznačný signál od našich e, ruských proťažkov v tom zmysle, že naďalej chcú pokračovať v rokovaniach o pristúpení do VTO a chcú to urobiť ako jeden štát. Uh, uh, uh, Potom tu máme otázku z, od socialistov o TRIPS a rozvojových otázkach. Otázka od pána Langeho. Myslím, že sa pýtala aj na Kolumbiu, podobne ako viacerí, tak to by som odpovedala naraz. A takisto sú tu otázky o Lisabonskej zmluve, A myslím si, že to už sú všetky vaše otázky. Začneme doložkou TRIPS. Je známe, že EÚ si uvedomuje význam toho, aby v rozvojových krajinách mali ľudia možnosť e, nakupovať a dostávať lieky a že treba v tejto oblasti im pomáhať. Zámer nie je podminovať flexibilitu doložky TRIPS inými dohodami. Flexibilita je nevyhnutná, pretože prispieva k celkovej rovnováhe jednotlivých dohôd. To však neznamená, že EÚ a strany rokovaní nemôžu nájsť bilaterálne dohody, ktoré doplňajú doložky TRIPS. Myslím si, že treba postupovať prípad od prípadu pri každom rokovaní a vziať do úvahy úroveň rozvoja danej krajiny. A napokon niečo ku Kolumbii. Násilie voči odborárom žiaľ pretrváva a to je zdrojom obáv pre EÚ, pretože vyžadujeme úctu k ľudským právam, je to uholný kameň zahraničnej politiky Európskej únie a preto politický dialog, ktorý zahrňa dialog o ľudských právach, je integrálnou súčasťou rokovaní s Kolumbiou a preto sa EÚ bude snažiť naďalej otvárať tieto témy ľudských práv. Chcem povedať niečo osobné. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme boli prítomní v týchto krajinách, aby sme uľahčovali možnosť obchodovania, pretože aj týmto spôsobom prehľujeme vplyv európskych podnikov, obchodníkov a oni môžu meniť aj pohľad na ľudské práva v týchto krajinách popri obchodovaní, môžu vplývať na ostatných a to je úžasný príklad spoločenskej zodpovednosti podnikov a podpory ľudských práv v praxi. Napokon sme sa venovali Lisabonskej zmluve. Začnem tým, že som rada, že teraz máme novú zmluvu v spoločenstve. Ako som spomenula aj v úvodnom prejave, Európsky parlament má oveľa širšie právomoci v rámci spolurozhodovania, ktoré sú už uplatnené v praxi už pár dní. Ich preto je veľmi dôležité, aby parlament, rada a komisia pracovali v úzkej súčinnosti a veľmi dobre štrukturovaným spôsobom, aby pracovné procesy plynuli hladko. Už sa odohrali rokovania medzi komisiou radou a parlamentom, ako konkrétne by sa mali riešiť isté veci, napríklad to, kedy a ako bude parlament informovaný o rozličných témach a záležitostiach. Viem, že tieto diskusie sú rozbehnuté. Čo sa týka množstva informácií a právo na informovanosť Myslím si, že z hľadiska predsedníctva parlament má právo na tie isté informácie ako rada, pretože to je v súlade s článkom 207, ale ako presne to bude fungovať, to si musíme naozaj vyriešiť medzi týmito troma inštitúciami. Je to niečo, čo sme už eh, predostreli na stretnutí počas raňajok s európskymi poslancami v Ženeve a myslím si, že budeme postupovať ďalej v tom zmysle, ako to čo najlepšie prakticky dosiahnuť. Existujú aj mekšie formy spolupráce medzi inštitúciami, parlamentom, napríklad výborom pre obchodnú politiku a tieto konkrétnosti sa budú riešiť takisto rokovaniami. Myslím, že je dôležité, aby tento pro- proces sa nezadrhal, aby hladko a efektívne plynul. A myslím si, že Rada a parlament veľmi urgentne musia vypracovať konkrétny spôsob spolupráce, aby sme nemuseli odkladať žiadne rozhodnutia v rámci spolurozhodovacieho procesu. Myslím, že to je k tejto veci všetko. Maria Muniz sa spýtala na záležitosť banánov. Súhlasím s tým, že je dôležité prísť k dohode v oblasti banánov. To súvisí so finalizáciou dohôd z Dohy. Zároveň je to komplikovaná záležitosť s mnohými, s mnohými úskaliami a krajinami v Latinskej Amerike, krajinami AKT a dokonca krajinami v EÚ. Všetky tieto krajiny pestujú banány a 15 rokov v rámci VTO sa otázka banánov rieši. Po intenzívnych rokovaniach v Ženeve e, sa komisia priblížila dohode medzi týmito zúčastnenými stranami a dúfame, že táto dohoda o krátky čas bude vyriešená. Toľko môžem povedať k banánom dnes. A ďalšou otázkou bola otázka dohôd o hospodárskom partnerstve. Momentálne čo sa týka napredovania počas, počas švedského predsedníctva v tejto veci. Spomenula som september, kedy sme o tom hovorili. Spomenula som, že je to pre nás priorita a snažíme sa zachovať dynamickú prácu v oblasti EPA dohôd. Už v roku 2008 sa rada tejto veci venovala a rozoslala informácie o zostávajúcich dohodách EPA. Počas švedského predsedníctva sa formálne uzatvorili dve dohody EPA, jeden, jeden v júli, jedna v júli a druhá v auguste, s Papuou, Novou Gvineou a s Amerikou. A a Cariforum. Myslím si, že Pani komisárka Eštonová v tejto veci odviedla výbornú prácu a prispela k dôvere e, medzi stranami dialógu. Napokon pomoc obchodovaniu vo Švedsku to veľmi zdôrazňujeme, nielen počas nášho predsedníctva, ale aj predtým sme boli odhodlaní vyriešiť túto otázku, pretože je dôležité počas alebo v rámci dohôd EPA pomáhať, napomáhať obchodovaniu, aby sa väčší objem obchodovania podporil. Čo sa týka technickej pomoci, roz, k rozvoju obchodu. Myslím si, že by sme sa mali venovať reformám a krajiny AKT by mali identifikovať svoje rozvojové požiadavky a odkomunikovať ich Európskej únii. Dialóg s krajinami AKT je dôležitý a myslím si, že EÚ má podporovať aj budovanie e, infraštruktúry a iných kapacít a na ich základe aj rozvoj obchodu a rozvoj ako taký. Myslím si, že to by malo viesť e, do roku 2010 k vynaloženým 2 miliardám eur. 1 miliarda bude pochádzať od členských štátov EÚ a druhá polovica, druhou polovicou prispieje komisia. Som veľmi rada, že počas našej ministerskej schôdzky v Ženeve naozaj rozvojové krajiny veľa o tom hovorili. My sme boli zameraní na túto tému takisto. Prebrali sme si veľa rôznych záujmov, koordináciu týkajúcu sa pomáhaniu, napomáhaniu obchodovania. Hovorili sme aj o úplne konkrétnych témach. Myslím, že som vyčerpala všetky odpovede na otázky. Je čas, čas mi vypršal. Ak som neodpovedal na všetky, tak dúfam, že aspoň na väčšinu v tom čase, ktorý mi bol pridelený. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Žiaľ, nemáme čas na ďalšie kolo otázok. Rád by som poďakoval švedskej ministerke obchodu, že si našla čas a povedala nám niečo o tom, čo robila počas uplynulých šiestich mesiacov. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Well, let's move for, to the fourth... Prejdeme k štvrtému bodu programu, čo je výmena názorov s generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre obchod Európskej komisie. Je to o dohode o obchode s banánmi. Takže nech sa páči, pán David O. Sullivan, as you know, trade in bananas is a ako viete, obchod s banánmi je jablkom sváru pre Európsku úniu. A za posledné týždne predstavitelia obchodu v EÚ sa stretávali, aby uzavreli dlhodobé spory a aby dospeli k dohode o clách na budúci rok o clách, ktoré sa budú týkať banánov. Asi viete, že už existujú politiky obchodovania s banánmi, ktoré sú predmetom rôznych diskusí na úrovni VTO, aj na úrovni EÚ. Hovorí sa tam aj o Spojených štátoch, pretože tie sú takisto producentmi banánov. Čo sa týka dovozného režimu v súčasnosti, Platia tu dosť vysoké clá na banány, ktoré sa dovažujú z krajín s dĺžkou najvyšších výhod, najmä z latinskoamerických krajín. A takisto existujú bezcolné dohody a banány sa tu dodávajú z krajín AKT v tomto režime, najmä z bývalých európskych kolónií. Očakávaná dohoda by mala byť podobná balíčku, ktorý sa predbežne predložil na stretnutí ministrov obchodu v Ženeve v júli minulého roka. Banány budú vylúčené z pomedzi tropických produktov v, to, v tomto balíčku. EÚ je tu v prekérnej pozícii, pretože sa musí pokúsiť nastoliť rovnováhu medzi protichodnými záujmami a efektívnosťou exportovania z Latinskej Ameriky a AKT, pretože sú tu isté preferencie do EÚ, pokiaľ sa týka ich vyvážania banánov. Pomoc krajinám AKT funguje. Existuje tu niekoľko e, systémov pomoci, pretože sa EÚ snaží podporiť diverzifikáciu ich obchodovanie, zmierniť sociálne dopady situácie v týchto krajinách a latinskoamerické krajiny vyžadujú, aby sa takéto právne, právne dohody, ktoré súvisia s Európskou úniou, aby sa od nich ustúpilo. Dohodla sa s Latinskou Amerikou už istá časť tejto dohody, ale ešte celá nebola akceptovaná. Myslím si, že by bolo dôležité, aby sa táto dohoda uzavrela. Súvisí to takisto s rokovaním v Dohe a takisto s krajinami, so, s regionálnymi zoskupeniami krajín a ASEAN. ADEAN. DEAN. myslím si, že je dôležité si uvedomiť, v akej fáze sa nachádzajú tieto rokovania, preto po mojom úvode dávam slovo pánu Davidovi Osulivanovi, ktorý je riaditeľom e, generálneho riaditeľstva pre obchod Európskej komisie. Ďakujem za pozvanie. Hovorí pán Sullivan. Dobré ráno, dámy a páni. Naozaj ste zosumarizovali výborne situáciu a všetky úskalia, sú dve, dva hlavné dôvody, pre ktoré je dôležité dosiahnuť dohodu o banánoch, ktorá, o ktorej sa začal rokovať už v Ženeve. Myslím si, že na jednej strane ešte to nedošlo do fázy, kedy niekto podá právny spor. To by bol naozaj nepríjemný proces a takisto by to neviedlo k dobrým výsledkom pri rokovaniach v Ženeve, aj by to znížilo dôveryhodnosť VTO, takže k tomu takýto vývoj treba zamedziť. V DDA, v rámci DDA bolo veľmi dôležité si uvedomiť, že vytýčeným cieľom je, že banány sa nemajú považovať za tropické ovocie. Niekedy sa nad tým usmievam, pretože si osobne neviem predstaviť tropickejšie ovocie, ako sú banány. A môžeme sa obávať, že bude menej a menej banánov dovážaných, ak sa nedospeje k dohode, ak budú clá e, znížené, tak potom by sa takémuto niečomu dalo odpomôcť. Myslím si, že toto všetko súvisí s otázkou, či potrebujeme špeciálny režim v rámci, v rámci DDA pre banány, či náhodou toto nám ešte viac nerozloží e, vzťahy s krajinami AKT a s systémom, ktorý tu funguje. Zoznam tropických produktov, ktorý sa už odsúhlasil ako súčasť DDA, tu treba spomenúť, že máme isté záujmy, aby tam boli, neboli produkty, ktoré my nepovažujeme za tropické, Môžeme diskutovať o tom, či rýža alebo paradajky sú tropickými produktmi alebo nie sú, ale do Ženevy musíme sa dohodnúť na finálnom zozname tropických produktov a tento zoznam by nemal obsahovať produkty, ktoré by vyrábali e, krajiny, ktoré patria do nášho spoločenstva. Ďalším bodom neznámou v rovnici je to, že vývoz baranov je veľmi dôležitý pre krajiny AKT a že naozaj by radi dosiahli špeciálny režim, špeciálny colný režim, kde by sa znižovanie cieľ dosiahlo za istý čas, dlhší čas. O takomto niečom sa rokuje, pretože to je vo všeobecnom záujme krajín AKT. A zároveň poskytovatelia ktorí nebudú mať úžitok z takýchto preferencií, e, nemajú veľký záujem o tento typ dohody. Takže treba tu nastoliť jemnú rovnováhu, vyriešiť spory, ktoré tu sú medzi rozličnými producentmi banánov a naozaj treba nastoliť špeciálny režim v rámci DDA pre banány a treba previazať e, DDA so zoznamom tropických produktov a a preference erosion, čo by sa dalo preložiť ako um, nedostatok preferencií. Myslím si, že treba sa snažiť o dohodu s krajinami AKT o banánoch, o tom, ako, ako zaobchádzať s celou otázkou banánov a akýkoľvek spôsob sa už príjme v rámci tohoto špeciálneho režimu. Banány by mali byť súčasťou celého balíčka. Mali by sme sa naozaj dohodnúť o zozname tropických produktov medzi nami a Latinskou Amerikou a mali by sme sa dohodnúť aj o tomto Preference Erosion zozname aj s krajinami z Latinskej Ameriky, aj s krajinami AKT. Takýto balíček by sa mal dohodnúť a aj potom zrealizovať. Je to medzinárodná dohoda medzi Európskou úniou a ostatnými krajinami, to znamená, že to musí schváliť Rada parlament a musí byť táto dohoda podpísaná, takže predložíme vám ju hneď, keď sa dostaneme k jej finálnemu zneniu. Sú tu dve úskalia, s ktorými v súčasnosti bojujeme. Poprvé, zoznam tropických produktov zahrňa také, ktoré colne e, nie sú riešené s takými krajinami, s ktorými máme uzavreté colné dohody, ale sú e, to veci, ktoré riešia cla iných krajín, ako napríklad Austrália, Kanada a podobne. A myslím si, že tieto produkty treba riešiť inak. Zároveň treba zoznam tropických produktov sfinalizovať a Tie produkty, ktoré sa týkajú priamo Európskej únie, tie treba stabilizovať po rozhovoroch s krajinami Latinskej Ameriky. Druhý eh, dôvod je, že ešte so Spojenými štátmi sme sa nedostali k zhode. Ponúkli sme Spojeným štátom možnosť, aby sa zapojili do tohto globa, globálneho balíčka, aby vstúpili do neho spolu s Latinskou Amerikou, ale Spojené štáty dočasne vycúvali a čakajú, ako dopadnú naše rokovania s Latinskou Amerikou a potom sa rozhodnú. Takže zatiaľ sme nejaký čas pozastavili rokovania so Spojenými štátmi. Primárnymi ťažkosťami sú pre nás pr- právny jazyk alebo texty, právne texty, ktorých už e, prvý načrt máme. Ja osobne nie som právnikom a spolieham sa na svoj vlastný právny obrad, právny názor. Málokedy platím právnikom za to, aby mi poradili, ale žiaľ, s americkými právnikmi sme sa museli dopracovať k zneniu a americká strana bola naozaj veľmi, veľmi opatrná, obozretná pri formulovaní, pretože e, Žiaľ, máme za sebou históriu nedôvery v týchto veciach, pretože sa nedodržali isté sľuby a záväzky na oboch stranách. Nebudem vám podrobne hovoriť, čo sa stalo pred 10-15 rokmi, kto čo porušil, ale je to tak, že ľudia sa teraz rozhodli e, vyčistiť stôl a dohodnúť sa. Lenže to trvá trochu dlhšie, ako by sme očakávali, konkrétne so Spojenými štátmi, aby sme našli ten správny text, to správne znenie Stále na tom pracujeme a dúfam, že obe strany sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní zhodnú na takomto spoločnom texte, čo však e, nemusí byť včas na to, aby sa balíček, o ktorom som hovoril, mohol prezentovať Rade VTO 17. decembra, pretože toto bol náš pôvodný cieľ, ktorý sa nemusí podariť. Tento balíček to znamená dohoda o banánoch, zoznam tropických produktov, zoznam preferenčný, ktorý sa nazýva Preference Erosion. A toto všetko rieši, ako sa bude zaobchádzať s banánmi v budúcnosti. Je dôležité, aby všetky členské štáty sa vyjadrili ku každej jednej veci z tohto balíčka, aby neskôr neprichádzalo k sporom. 17. decembra rada vie, že sa o takýchto veciach bude rokovať Dúfam, že sa naozaj procedurálny postup bude rešpektovať. Pravdepodobne sa nám podarí udržať tento bod programu na rokovania 17. decembra. Sme v súčasnosti v takej pozícii, že sa dohadujeme o finálnom znení s krajinami Latinskej Ameriky, o jednom texte, ktorý sa týka banánov a zoznamu tropických produktov, to je jedna časť. A len čo sa dohodneme následne so Spojenými štátmi. Potom všetky, všetci aktéry sa stretnú pred e, Všeobecnou radou 17. a potom decembra a potom budú nasledovať všetky príslušné podpisy vrátane podpisu Európskeho parlamentu. Čo sa týka uh, pred, predrečničky, ministerky tiež spomínala spletité rokovania, komplikácie. Je to ako trojrozmerný šach, keď sa človek pokúša hrať, také zložité to je, ale myslím si, že sme veľmi blízko tomu, čo bude historickým prielomom v tejto celej téme a ktorá spôsobovala veľké politické a hospodárske e, spory a nedôveru a myslím si, že sa naozaj tým najchudobnejším e, naozaj už by sa malo uľahčiť v ich údele, ktorí tým, týmito spormi najviac trpeli a myslím si, že dosiahneme celkové riešenie, ktoré bude vyvážené a na osoch všetkým zúčastneným stranám. Bude to veľmi dôležitý úspech pre EÚ, ak takéto niečo sa dosiahne takisto pre VTO, to bude dôležitý úspech a príspevok k DDA, pretože dohoda o rokovaniach z Dohy bude dôležitou kapitolou v tejto celej téme a dúfam, že sa pohnú veci, ktoré sú teraz na ľade, tak povediac. Teraz k rozmeru AKP celej tejto veci. Myslím si, že kolegovia z krajín AKP iste neochotne, to, o tom nepochybujem, že veľa nadšenia tam nebolo, ale pravdepodobne si uvedomili, že aj pre nás platia isté limity, za ktoré už nepôjdeme a že sa dohodneme o preferenčnej marži, ktorá sa bude týkať e, aj zoznamu tropických produktov vrátane banánov a takisto sa budú zaoberať e, tou neznámou v rovnici, ktorá sa týka preference erosion a že to bude pre nich výhodou. A ako ste povedali, pán predseda, dohodli sme si aj program, program, v rámci ktorom, v ktorého sa vyvinula nová skratka BAM, ktorá po anglicky znamená Banana Adjustment Mechanism, mechanizmus riešenia banánov. Uh, a všetko toto by malo smerovať k uľahčeniu dopadov obchodovania s banánmi na krajiny AKT a malo by to zahrňať mnohé opatrenia, celý komplex opatrení, ktorý by bol uspokojujúci pre všetky zúčastnené strany. V takýto výsledok dúfame a to je všetko, pán predseda, čo som chcel povedať. Ďakujem, David. To boli naozaj vyčerpávajúce informácie, pokiaľ ide o mm, situáciu súčasnú. Teraz e, vystúpia kolegovia. Poprvé tu máme pána Boskerca e, zo socialistickej skupiny. Goedemorgen, uh, dank u wel voor uw inleiding. Uh, ik ben geen lid van deze commissie. Pani Boskurt, áno, ďakujem pekne. Ja nie som eh, členkou daného výboru, ale som predsedničkou delegácie eh, pre Strednú Ameriku a som socialistická poslan- eh, poslankyňa. Mám pár otázok. Eh, prvá otázka týka, sa týka toho, čo povedal pán predseda, teda sociálne dopady. Vy ste už e, túto otázku sociálnych dopadov nespomínali, takže chcem sa spýtať, na čom sme sa dohodli v tomto zmysle, akým spôsobom sa budú riešiť e, sociálne dopady. E, týchto dohôd na tieto krajiny. Potom som mal vašu otázku, ktorá sa týka tých krajín AKT. Nebolo mi to celkom jasné, to, čo ste vypovedali. Povedali ste, že oni súhlasili alebo respektíve, že sa isté veci dohodli, že im to akceptovali, takže ešte bližšie k tomu by som sa chcela spýtať, mm, či by si to mohli nejako rozviť. A potom tretia otázka, e, Stredná Amerika. Dobre viete, že ide o veľmi dôležitý bod, pokiaľ ide o dohody so Strednou Amerikou. Otázka je, po, aký dopad to bude mať na rokovania s regionom, podľa čo sa tento krok pri, mm, vykoná. Predseda, ďakujem pekne, prepačte, že som zle e, prečítal vaše meno. Predtým, pán Martin, nech sa páči. Iba veľmi stručne. Bolo to dobré e, vyjasnenie. už tomu teraz lepšie rozumiem. Bol som minulý týždeň v Luande a ja som e, mal taký pocit, e, že krajiny AKT práve že nie sú veľmi pozitívne naklonené e, tejto dohode, skôr tak neochotne by ju akceptovali Chcem sa vás pýtať, David, nakoľko ochotne alebo neochotne podľa vás e, tie krajiny k tomu pristupujú, krajiny AKT, aké sú možno aj medzi nimi rozdiely, e, pokiaľ ide o akceptovanie tejto dohody, či je medzi nimi istý konsenzus, alebo e, nie, a ak áno, tak aký. A potom ďalšia vec, to je ten mechanizmus, ten bananový mechanizmus BAM. Otázka je, tá suma, ktorú sme navrhli, už je e, taká, ktorú oni akceptujú. Urobili sme e, dopad e, alebo štúdiu ekonomických dopadov na krajiny KT takéto dohody? Pán Arif, socialistická skupina. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tak ako ja chápem túto dohodu, ale možno, že ju nechápem celkom správne, preto budem skromný alebo zretný, ale e, tam sa predsa odburávajú hranice, pokiaľ ide o AKT, alebo tieto clá sa odburávajú, pokiaľ ide o AK, AKT. A vyhrala firma Čikita, pretože väčšina banánov, ktoré sú na európskom trhu, sú od tejto firmy. No a táto dohoda túto skutočnosť ešte podporí. Áno, naozaj sme zlyhali pri týchto paneloch, ktoré ste spomínali a ja si myslím, že tam nebolo nič pripravené ani v Lumi, ani v dohode z Kotonu. Tam sme mohli eh, lepšie tieto veci pripraviť stále mám taký dojem, že my vždy prídeme neskoro. No a teraz sa tu rozlišuje medzi malými výrobcami, ale ako, ako to chcete vôbec vedieť roz, rozlišiť? Nemáme tu nič pripravené. No a pokiaľ ide o BAM, myslím si, že v tomto sú peniaze, je to 110, 180 miliónov eur, potom tu bola žiadosť na 200 miliónov eur. Možno, že tieto čísla nesedia, ale ako to vyzerá na komisii s týmito podpornými opatreniami a mimo týchto podporných opatrení, to je všetko podmienené konjunktúrou. Je tu nejaká politika opatrenia, ktoré mienite implementovať a vôbec tieto krajiny, ktorých sa to týka, tieto producentské krajiny, potom európske krajiny, ako eh, im umožniť, aby mohli reagovať, pretože momentálne tu je taká, taká hospodárska súťaž, ktorú neustoja na základe týchto pravidel. Ďakujem. Kadir, váš kolega tiež zo socialistickej frakcie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega Kadarif. Tieto aspekty sú veľmi predstavené veľmi právne, veľmi diplomaticky, ale musíme nájsť nejaké hospodárske riešenie. A vôbec hospodárske e, dopady, ja viem, že sa, sme sa tomu venovali, venovala sa tomu aj dohoda BAM. Dobre, mali by sme znížiť clá 30 30 by to malo byť na miesto 80 ale ako to bude vyzerať, eh, pokiaľ ide o dopad na európsky trh, aké sú dopady pre tieto AKT krajiny pri exporte, sú tu urobené nejaké štúdie. A teraz by som aj eh, nadviazal na to, čo povedal David Martin k tomu. Bam, áno, malo by to byť, mala by tu byť určitá kompenzácia, ale ako to bude vyzerať eh, s tým, aby sa to, že, že, že títo výrobcovia sa potom budú môcť preorientovať na iné e, produkty. Toto bude naozaj hospodársky šok pre tieto krajiny, len pokiaľ ide o objem toho obchodu a potom aké to bude mať vlastne dopady na okrajové regióny Európskej únie. Takže aké opatrenia sa plánujú tu? Ešte David Martin. E, Kadir spomínal Čikitu. Ja sa chcem ešte spýtať, či aj Panama akceptuje, to mi pripomenulo túto otázku, či Panama sa pridáva k, tomu, k tej dohode. Ďakujem. Teraz Helmut Scholz, GUE. Ja tiež už len jednu takú malú otázočku k tomu. Táto dohoda o banánoch samozrejme aj toto, toto zaradenie do tej skupiny tropických, respektíve nezaradenie do tejto skupiny uh, a, a budú banánové krajiny o tom rokovať, pretože záujem tu je aj o iné tropické produkty, či um, tiež tu bude otázka zníženia cieľ, tiež budú mať k tomu otázky a rokovať o tom, budú chcieť o tom rokovať. A e, uzatvorenie tejto dohody by nemalo potom významný význam aj pre iné obchodné produkty, ktoré spadajú pod tropické produkty. thank you. Okay, I'll give the floor now to David O'Sullivan again. Sir. Ďakujem. Tak nech sa páči, David, môžete zareagovať. Um, thank you very much, Chair. Thank you. Ďakujem a ďakujem aj za otázky. Viacerí ste spomínali tie socioekonomické dopady tomu by som sa venoval na úvod. Samozrejme, čistý výsledok je mm, zase podstupné e, ďalšie odstraňovanie tých preferencií, ktoré momentálne AKT majú. To je jasná vec. A to je vec, ktorá jednoducho, ktoré sa nebude dať vyhnúť. Pokiaľ nejakým spôsobom chceme E, dosiahnuť dohodu s dodávateľmi z Latinskej Ameriky a viem, že sú v tom aj isté priemyselné záujmy. Netreba zabúdať ani na to, že tieto krajiny sú chudobné krajiny, ktoré do veľkej miery závisia od vývozu týchto produktov, pokiaľ pokiaľ tieto krajiny chcú uživiť svojich ľudí. A je to presne ten problém, že vlastne chudobní ľudia v Latinskej Amerike de facto sú rivalmi chudobných e, e, chudobný, sú rivalmi chudobných ľudí zase z Afriky. Ale aj e, v súčasnosti, keď sme na úrovni 176 v rámci našich cel, v rámci našho cla, tak vlastne podiel na trhu krajín AKT sa zvýšil. E, takže asi tá situácia nie je až taká zlá. Ťažko vám viem presne povedať, e, keď sa budú naďalej e, meniť e, tieto clá, ako to bude mať presne aký to bude mať presne dopad, si sa to spomína aj v tom, e, v tom mechanizme BAM, e, je tam otázka modernizácie produktivity alebo vylepšovania produktivity a tak ďalej, ale v zásade nemáme pocit, že by tento krok mal viesť k výraznému zníženiu podielu a produktivity krajín AKT. Ale opakujem, ťažko sa to dá dopredu na 100% povedať. Myslím si, že krajiny AKT mm, možno neochotne, ale predsa len akceptovali, že toto je jediný spôsob, akým spôsob, ako vôbec im do budúcnosti môžeme dať isté záruky, ktoré sa týkajú kontroly a akceptovateľného znižovania e, daného cla v budúcnosti. Ak to e, dnes odsúhlasíme, tak to znižovanie bude trvať 7 alebo 8 rokov. A zároveň sa tým poskytnú isté záruky, ktoré sa týkajú toho postupného rušenia preferencia. To je presne to, čo aj pán Šulc e, spomínal, ak sa nemýlim. S pánom Arifom by som nesúhlasil v tom, že sme nepripravili e, e, kolegov AKT na túto skutočnosť. Myslím, že sme vyčlenili okolo 1, miliard, okolo 1 miliardy eur na podporu výrobcom alebo producentom banánov v krajinách e, AKT v rámci financií EDF. A to sú sumy, ktoré ešte sa pridajú 800 miliónov, ktoré už dopredu alebo v minulosti boli vyčlenené na, túto, na tento účel. Takže nemyslím si, e, že je fér povedať, že sme nejakým spôsobom nezohľadnili v našej pomoci EDF africkým krajinám e, túto otázku. Všetci dobre vieme, že tento vývoj e, taký bude, alebo všetci sme to dopredu vedeli. V rámci DDA to bolo jasné. Plus ešte aj v 10. EDF máme 23 miliard eur ktoré sú k dispozícii ako pomoc africkým krajinám v oblasti ich ekonomického rozvoja, diverzifikácie, to sú peniaze, ktoré sú k dispozícii a ktoré, ktoré e, sú, sú proste, sú tam. Pokiaľ ide o tých 200 miliónov, ktoré sú navýšením už existujúcich financí v rámci EDF, e, ktoré majú vlastne prispo- pomôcť prispôsobení sa tejto dohode. Pokiaľ ide o európskych výrobcov, samozrejme sme citlivé na túto otázku, ale chcem povedať, že európsky producenti e, banani, bananov sú najvyššie dotovaní producenti čohokoľvek vôbec. E, takže nemyslím si, že by sme nejakým spôsobom na nich zabudli, alebo že by sme boli necitliví, sú isté programy, ktoré existujú, ale na druhej strane platí aj to, čo sme povedali teda, že e, aj, e, aj exportéry týchto produktov z Latinskej Ameriky sú rozvojové krajiny a ktorí vidia, respektíve cítia, že súčasná situácia, ktorá už trvá dlhé roky, kedy oni museli e, platiť vysoké clá a naopak ostatní alebo iní dostávali veľké výly, tak to proste pre nich bolo nevýhodné a práve preto tu bol ten spor v Ženeve a práve preto teraz to chceme vyriešiť takýmto spôsobom. AKT, teda či súhlasia, otázka. My sme veľmi intenzívne eh, o tomto rokovali. Nechcem radšej ani zrátať, koľko hodín eh, a koľko ľudí sme venovali tejto otázke. Naozaj bolo toho veľmi veľa. Niektorí kolegovia boli doslova eh, celé dni zamknutí alebo zatvorení v danej miestnosti s kolegami z AKT dávali jeden zoznam dokopy, s kolegami z Latinskej Ameriky druhý zoznam, snažili sa to potom nejako zladiť a vždy sme sa snažili do toho zaangažovať e, e, každú stranu. Samozrejme, nemôžem, e, nemôžem vám slúbiť, že nikto z krajín AKT sa neozve proti tejto dohode, ale trvám na tom, že sme vždy s nimi tieto otázky preberali a myslím si, že možno neochotne, ale predsa len akceptovali túto otázku ako riešenie, ktoré musí nejakým spôsobom prísť a ktoré na druhej strane ponúka im aspoň e, túto postupné rušenie preferencií alebo otázku banánov v rámci DDA. E, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, tam platí, že už máme dohodu so všetkými krajinami, so všetkými dodávateľmi z krajín z zložkou najvyšších výhod. Nebolo to jednoduché, pretože táto skupina krajín nie je organizovaná, každý z nich má trochu iný záujem. Sú tam iné politické tlaky eh, v iných časoch, ale vďaka eh, práci nášho veľvyslanca v Ženeve, ktorý sa tejto otázke osobne venoval, už teraz každý akceptuje tento dohodnutý text a dohodnutý zoznam produktov. Otázka, aké sú z toho dopady na rokovania, na rokovania o dohodách o voľnom obchode. Dopady sú dva. Poprvé, pokiaľ budeme mať dohodu o bananách multilaterálnu v Ženeve, tak môžeme potom sa pokúsiť úspešne ukončiť e, rokovania o dohodách o voľnom obchode so Strednou Amerikou, s Kolumbiou a z Peru, kde opäť banany sú centrálnou otázkou, kde sa nám doteraz nedarilo e, najlepšiu ponuku, pokiaľ ide o banány, e, vlastne dať, ponúknuť a tým pádom ani oni zase nemohli e, zo svojej strany dať svoju najlepšiu ponuku nám. Takže pokiaľ táto dohoda bude, podľa mňa to odomkne, odblokuje a vlastne aj úspešne ukončí tieto e, rokovania s krajinami Strednej Ameriky, e, Kolumbiova z Peru. Posledná otázka, pán Šolc. E, možno som to úplne neporozumel. Dobre, čo ste sa vypýtali. týkala sa tropických e, produktov. Ak som tomu dobre porozumel, vy ste zapýtali, či budeme mať e, problémy s inými produktami, ktoré sa dostanú ten zoznam tropických produktov. A práve zmyslom, jedným z mnohých zmyslov týchto rokovaní bolo, aby sme stabilizovali aby sme dohodli, aby sme uzamkli, tak povediac, e, zoznam tropických produktov, o ktorých e, bol treba rokovať, pretože, ako som povedal, viacerí dodávateľia s touto doložkou e, veľmi tak štedro, by som povedal, pristupovali k tomu, čo to sú tropické produkty, čo by boli problém, problém pre európskych výrobcov, producentov, pretože e, v skutočnosti tam boli mnohé produkty, ktoré v skutočnosti pochádzajú z mierneho pásma. E, nakoniec sme sa teda dohodli na takom zozname, ktorý je akceptovateľný aj pre nás, aj pre kolegov z Ameriky. Uzatvorili sme to, uzamkli a dúfame, že aj v rámci e, dohy e, to bude platiť, pokiaľ to prejde aj na rade, tak znamená to, že členské štáty s tým súhlasia a bude to súčasťou e, aký, pokiaľ ide o polnohospodárske rokovania. Pán predseda, pevne, e, presne teda rozumiem tým otázkám, ktoré sa týkajú socioekonomických dopadov. Chápem e, to aj z hľadiska čisto AKT. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby sme to nemuseli robiť. Asi najlepšie by bolo, keby sa to vôbec nerobilo, ale máme právnu povinnosť, ktorá vyplýva z tých panelov Máme takisto aj rokovací imperatív, pretože aj Latinské Ameriky musíme, latinskoamerické krajiny, pardon, musíme zapojiť do kolorokovaní z dohy a pokiaľ to chceme dosiahnuť, musíme aj my s nimi rokovať a dodal by som, že naša povinnosť, e, náš imperatív je aj morálny voči týmto chudobným e, rozvojovým krajinám v Latinskej Amerike, ktoré už e, dosť dlhý čas majú pocit, že v tejto celej otázke sa im dostáva zo strany EU necelkom férový prístup. To chceme e, ukončiť, chceme to napraviť a chceme dosiahnuť čo možno najférovejšiu rovnováhu všetkých strán, či už sú to krajiny Latinskej Ameriky, alebo africké krajiny, alebo krajiny EÚ a takisto aj samotní e, pestovateľia banánov v Európe, ktorí tiež majú svoje záujmy a ktoré sme sa tiež snažili chrániť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za tento užitočný súbor informácií a poznámok, s ktorými ste nám, nás oboznámili. Bolo to veľmi užitočné a bolo veľmi dobre, že to máme aj písomne. Teraz máme jasnú predstavu o tom, v akom stave sú momentálne rokovania, aké perspektívy máme. Veľmi pekne vám ďakujeme. Srdečná vďaka. Prejdeme k bodu 5 na programe dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. budeme hovoriť e, o tejto téme. Výbor DV sa rozhodol spísať iniciatívnu správu o tejto téme a náš výbor sa rozhodol pripraviť posudok, stanovisko, odkedy nás zasiahla hospodárska kríza čo sa prejavilo naplno v septembri minulého roku, sa účinky krízy veľmi rozšírili nielen v novosa krajinách, ale aj v rozvojových a rozvinutých krajinách, vrátane remitencií, priamých zahraničných investícií a celkovo obchodovania. Investície však teraz už ukazujú známky obnovy, napriek tomu, že niektoré krajiny trpia dopadmi finančnej krízy a celkovej celosvetovej recesie. Práve preto sme sa rozhodli vyjadriť svoje stanovisko ako výbor a dal by som slovo Marii Munez, ktorá pripravila toto stanovisko za náš výbor a ktorá túto tému uvedie. Nech sa páči, Maria, máte slovo. Áno, ďakujem. Naozaj, mm, Svetové hospodárstvo už je na tom trochu lepšie, ale rozvojové krajiny majú naďalej ešte e, musia čeliť e, e, tým veľkým dopadom, ktoré možno ohrozuje tie výhody, ktoré, alebo ten pokrok, ktorý sa dosiahol v posledných 10 ročiach, napríklad aj v otázke milenových cieľov alebo straňovania pohody. Pokiaľ ide o otázku regulácie finančných trhoch nielen, že je to vlastne e, miesto, kde vznikla táto kríza, ale aj istým spôsobom znižuje schopnosť reakcie rozvojových krajín. E, máme tu napríklad otázku e, privatizáciu verejných služieb. Pamätáme si na Washingtonský konsenzus, to je jeden dôležitý jav, znižovanie dopytu a to do istej miery všetko vysvetľuje jav e, alebo javy, ktoré vyplývajú z ekonomickej krízy. V roku 2009 e, v týchto e, krajinách sa o jednu štvrtinu znižil, znižil, znižila výroba v, krajinách, o ktorých hovoríme. Medzinárodná organizácia práce až 200 miliónov osôb sa prída k tým 130 miliónov osôb, ktoré už dnes e, pracujú za menej ako 2 doláry, 2 doláre e, denne. Takisto aj e, ceny e, m, základných e, nerastných súrovín e, klesnú možno aj o 20 e, to samozrejme iba prispieje k týmto, k týmto negatívnym javom. Čiže aj e, e, schopnosť týchto krajín investovať a zadlžovať sa bude tým pádom e, zhoršená. Protekcionistické tendencie v rozvojových krajinách istým spôsobom e, majú dopad aj na krajiny, ktoré sú rozvinuté. Hovorí sa o tom, že je veľmi dôležité naďalej nechávať e, trhy otvorené. Znižili sa to veľmi výrazne finančné toky smerom k e, rozvojovým krajinám. Očakáva sa, že Medzinárodný menový fond bude môcť pokryť iba tretinu ich potrieb v oblasti financovania. E, zahrani, e, teda, teda dlh e, alebo zadlženie sa zvýšilo len za jeden rok o 2%. A treba pripomenúť, že v prípade väčšiny krajín došlo aj k výraznému zniženiu peňazí zasielaných zo zahraničia, pričom to zdia remittances po anglicky, pričom Nezabúdajme na to, že pre veľké krajiny tieto peniaze tvoria veľkú súčasť ich e, príjmov. Pokiaľ ide o tú správu, e, myslím si, že tie otázky sú tam e, spomenuté všetky. A pokiaľ sú tomu nejaké ďalšie pripomienky zo strany členov tohto výboru, tak rade ich tam začlením. Hlavné linie tejto správy. Poprvé chceme zopakovať, aké veľmi dôležité, by zahraničná politika bola koherentná tým spôsobom, aby obchodná liberalizácia sa vykonávala takým spôsobom, ktorý je prospešný pre rozvoj takýchto rozvojových krajín. Takisto tam treba začleniť aj sociálne podmienky, ako napríklad podpora e, kvalitnej práce. Ďalej, po druhé, podpora multilateralizmu a odsudzovanie protekcionizmu, e, vrátanie otázok, ako je napríklad odkolo rokovaní z Dohy alebo tá Balenová dohoda, o ktorej sme teraz e, hovorili. To všetko sú otázky, ktoré momentálne prebiehajú a ktoré, pokiaľ by sa úspešne ukončili, môžu týmto e, rozvojovým krajinám e, výrazne pomôcť a znižiť aj ceny pre spotrebiteľov. Po tretie, máme tu miliardu od komisie a miliardu od členských štátov, ako sa to dohodlo v Glen Eagles to sú sumy, ktoré e, budú venované týmto krajinám e, s cieľom e, podpory obchoda a znižovať chudobu v daných štátoch. Európsky parlament bude musieť byť informovaný o tom, akým spôsobom tieto financie budú používané. Štvrté, štvrtý bod, treba pripomenúť komisii, aby vždy zohľadňovala výsledky rokovaní aj konferencie OSN, ktorej predsedom Jozef Štiglic. Ďalej, piatý bod, e, otázka napríklad kapitalizácie e, bank e, regionálneho rozvoja. To sú všetko veci, ktoré treba podporovať. A posledný bod, podpora obchodovania v rámci, teda obchodovania juh-juh, v rámci menej rozvinutých krajín Chceli by sme samozrejme dosiahnuť pokrok v oblasti e, multilaterálneho obchodu, ale pokiaľ tam sa pokrok e, momentálne nekoná, tak aspoň e, v rámci týchto krajín alebo medzi nimi nech je dosiahnutý pokrok v oblasti obchodnej. Pardon. Toľko z mojej strany. Ako som povedala, je to správa, ktorá je veľmi kompletná. To je všetko naozaj. <coughs> Thank you, Maria, for the impressive uh, picture that you gave to us about the situation. Ďakujem, že ste nám predostali obrazok, aká je situácia v najmenej rozvinutých krajinách. A teraz k nášmu stanovisku sa vyjadri zástupca komisie, pán Alexei Jones. Over there on my right, please, the floor is yours. Je tu na pravej strane, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V mene komisie by sme radi predovšetkým vítame návrh správy, ktorá bola dnes ráno prezentovaná vo výbore DV a takisto vítame stanovisko, ktoré ste nám práve prezentovali vo výbore. Komisia v mnohých bodoch sú, súhlasí s obavami, ktoré boli vyjadrené v týchto správach. Radi by sme zdôraznili to, že komisia naozaj rýchlo zareagovala na a bola jedna z prvých ustanovizní, ktorá z, si uvedomila krízu a to, že aký závažný dopad bude mať na rozvojové krajiny a rozvíjajúce sa krajiny. Komisia publikovala komunike v apríli na samite D20 v Londýne, kde sa už navrhol zoznam opatrení, ktoré by pomohol rozvíjajúcim sa krajinám sa vyrovnať s krízou. Tieto opatrenia boli odobrené veľkou časťou rady v maji tohto roka a niektoré hlavné opatrenia, ktoré sa predovšetkým týkali záväzkov ODA, ktoré vyzývali členské štáty, aby rešpektovali tieto svoje záväzky, a komisia takisto navrhla ad hoc nástroj, ktorý by ochránil najzraniteľnejšie krajiny, ktorých hospodárska kríza zasiahla najviac. Je to nástroj FLEX, a tento nástroj by mal poskytovať granty z rozpočtu tým krajinám, ktoré sú najviac postihnuté hospodárskou krízou. Predpokladá sa, že prvá séria krajín, ktorá bude mať osoch z tejto rýchlej pomoci do konca tohto roka. Už existuje a ďalší zoznam, ďalšie krajiny sú na zozname v roku 2010. Spomedzi týchto opatrení, na ktorých komisia pracuje, sú daňové rady a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v rozvinutých krajinách. To sú ďalšie témy. Pracujeme aj na dodatočných fondoch pre infraštruktúru. A veľmi rád by som odovzdal slovo kolegom, ktorí vám dajú dodatočné informácie o nástroji VFlex, o daňových rajoch a o obchodných podrobnostiach, aspektoch tejto témy. Veľmi rád by som dal slovo ostatným členom komisie, hovorí pán predseda. Kto je ochotný sa vyjadriť? Je mi ľúto, pán predseda, z obchodného hľadiska tu práve nie je medzi nami žiadny erudovaný odborník, takže momentálne v tomto výbore bohužiaľ sa nevyjadrime. V poriadku. Dám slovo členom nášho výboru, aby sa vyjadrili k tejto téme. Nech sa páči, pán David Martin. Iba stručne blahoželám Marii k veľmi dobrej správe. Myslím si, že všetko je jasne vyjadrené, sú tam pekné závery. Netreba sa nad tým sporiť. Chcel by som len zdôrazniť možno len kvôli tomu, čo povedal môj predračník z komisie, chcel by som zdôrazniť, že aspekt obchodovania v tejto záležitosti e, naozaj považujeme za dôležitý. To je možno to, čo hovorí výrob DV. A takisto si myslíme, že produkty z rozvíjajúcich sa krajín by sa mali uplatňovať na trhoch v rozvinutých krajinách, ako povedala Mária. A mali by sme naozaj nastoliť opatrenia, ktoré budú uľahčovať v kríze ale zároveň samozrejme nesmieme ustupovať z požiadaviek, musia tieto produkty plniť isté zdravotné požiadavky bežné v Únii, ale mali by sme im umožniť vstup na trh, ak splnia tieto podmienky. Čo sa týka koherentnej politiky, obávam sa, že obchod sa nevníma ako súčasť rozvojových politík. Zdá sa, že to máme oddelené separátne obchod, separátne rozvojovú politiku, máme tu aj generálne riaditeľstva, ktoré si robia každý svoju prácu, ale mali by sme viac prepojiť, viac spolupracovať, viac koherencie by bolo dobre vidieť medzi týmito generálnymi riaditeľstvami. Ďakujem. Naozaj máte pravdu, obchod by mal byť súčasť prístupu k rozvoju. Maria, chcete sa vyjadriť nejaké záverečné poznámky? Ďakujem aj komisii, aj Davidovi. Pripravím návrh stanoviska, aby sme o tom mohli hovoriť aj ďalej. Na základe tohto dokumentu môžete potom mať k tomu pozmeňovacie návrhy. Dúfam, že ich nebude veľa, pretože e, doteraz tu bol k tomu konsenzu, tak dúfam, že to bude platiť aj potom. Is... Áno, ďakujem. Kalendár e, máte tam napísaný, teda tú lehotu. Môžeme ísť ďalej. First exchange of views will take place in this today. That's done. The consideration of draft. Takže následujúce schôdze, 14. Eh, január to sme už vybavili, ďalej 27. Eh, január, potom eh, v marci bude prijatie hm, tohto stanoviska. E, prijatie správy DV 1. marec. E, dobre, takže to bol bod 5, tým sme to uzavreli, aj tie lehoty. Teraz bod 6. To... Súdržnosť politik EÚ v zájme, v rozvoja a koncepcia oficiálnej rozvoja pomoci plus, čiže ODA plus. Ide o výmenu názorov. Ako dobre viete, poprvýkrát e, sa to zaviedlo, táto otázka už v Maastrichtskej zmluve, teda to sú princípy koher, koherentnosti, konzistentnosti, respektíve súdržnosti, ak je napísané v Slovenčine. E, máme na to aj právny základ v novom v novej Lisabonskej zmluve. Sú tu rôzne vonkajšie politiky Európskej únie, ktoré by sa nemali navzájom, e, nemali by byť navzájom v rozpore a mali by sa, malo by sa ku všetkým z nich pristupovať e, rovnako, s rovnakou dôležitosťou. Komisia aj e, pripravila oznámenie v tejto oblasti politi- teda súdržnosť politik, kde sa vlastne e, vyjadrila vyjadristý prístup na úrovni všetkých politik EÚ. Je tam jasne napísané, napísané že Európska únia trvá na Eh, implementovaní princípu súdržnosti politik v oblasti rozvoja. Výbor pre rozvoj si pripravil, sa rozhodol, že pripraví svoju vlastnú správu o súdržnosti politik, eh, ktorá bude vychádzať z tohto oznámenia komisie a náš výbor takisto eh, sa rozhodol, že tiež stanovisko pripraví. Mali by sme to teda prebrať rýchlo, pretože e, schôdza koordinátorov už mala začať o 11.30. Ospravedlňujeme sa, že hm, to trochu naťahujeme. Takže e, poprosím pána spravodajcu, ktorý má na starosť e, túto tému na našom výbore. On tú tému uvedie. Pán Higgins, nech sa páči, tam ste. Uh, Ďakujem, pán predseda, za slovo. Budem hovoriť stručne, pretože mi to čas neumožňuje hovoriť dlhšie. Je to aj tak iba úvodná výmena názorov. Dôvod, pre ktorých nás požiadali o stanovisko k súdržnosti politik EÚ v súvislosti s obchodovaním, je to, čo sa deje v tých najsilnejších ekonomikách sveta. A to, čo sa tam deje, má naozaj veľký dopad na celý celosvetový obchod, medzinárodný kapitalizmus veľmi dramaticky zasahuje tzv. rozvíjajúce sa krajiny, chudobnejšie krajiny sveta a tých najchudobnejších z chudobných gambling, ktoré, ktorý sme tu pozorovali za posledných 10 eh, rokov, špekulácie na burzách v Londýne a v New Yorku mali katastrofálne dôsledky pre masy chudobných z rozvíjajúceho sa sveta. Myslím si, že by sme mali v oblasti obchodu prehodnotiť, aké sú reality dohôd EÚ, mali by sme si uvedomiť, čo povedala v minulosti Európska únia, za čím stojí v rozvojovej spolupráci k čomu sa zaviazala Európska únia. Napríklad vo svojich zmluvách Európska únia hovorí, že je za trvalo udržateľnú ekonomiku rozvíjajúcich sa krajín, konkrétne chce podporovať tie najznevýhodnenejšie spomedzi nich Európska únia tvrdí, že bude viesť kampaň proti chudobe a v článku 178 sa hovorí, že spoločenstvo s prihliadnutím na článok 178 bude aplikovať politiky, ktoré priaznivo ovplyvnia rozvíjajúce sa krajiny. Od roku 2005, kedy sa predsedníctvo rady spoločne s parlamentom vyjadrilo, že e, existuje akýsi európsky konsenzus o rozvoji a tým je bojovať s chudobou tak, že do roku 2015 budú vidieť viditeľné dôsledky tohto boja, že sa budú dosahovať rovnováhy medzi aktivitami ľudského rozvoja na jednej strane, ochranou národných zdrojov a na druhej strane vytváraním celosvetového obchodu, siete obchodu, obchodovania. E, vážený pán predseda, ak sa však pozriete na to, čo povedala komisia vo svojom celosvetovom strategickom dokumente v roku 2006, že treba dosiahnuť dohody, dohody o voľnom obchode a tzv. partnerské dohody a podobne, to je všetko o reštrikciách, o ochrane surovín, vrátane niektorých poľnohospodárských produktov. Sú tu otvorené, otvorené trhy, ktoré sú pre nás dôležité, vlastníctvo, služby, investície, verejné obstarávanie. Komisia hovorí, že služby sú uholným kameňom európskej hospodárstva, že treba liberalizovať služby a trhy s kľúčovými obchodnými partnermi, pretože e, prístup na celosvetové trhy je obmedzený. Ja by som povedal, že tu je naozaj veľký protiklad medzi tým, čo, o čo sa snaží Európska únia a medzi tým, ako sformulovala komisia toto svoje oznámenie. Je tu zásadný rozpor so, so zakladajúcimi zmluvami Európskej únie. Vážený pán predseda, ak by som mohol, tak by som predložil isté dôkazy, príklady obchodných dohôd, ako sú sformulované a reality, v niektorých sektoroch rozvinutého sveta za posledných 10 rokov vo vzťahu k rozličným aspektom obchodovania, vo vzťahu k antskej komunite národov a dohodám, ktoré sa podpisujú s antskými krajinami a takisto vo vzťahu s aktuálnym problémom, ktorou je dohoda s Cariforumom, je tu veľa aspektov, povedal by som, že naozaj tieto záležitosti sa nevyznačujú konzistentnosťou a súdržnosťou a je to oblasť obchodovania. Komisia tu je prítomná, iste sa vyjadri. Rád by som povedal, že keď komisia predkladala svoj návrh týkajúci sa súdržnosti politík, myslím si, že to nebolo celkom tejto línii a rada veľmi jasne sa takisto bránila. Myslím si, čo bolo za týmto všetkým, e, je nejasné a je to ďalšia otázka, ktorú by sme mali preskúmať. Komisia napríklad tvrdí e, pri oficiálnych rozvojových cieľoch plus, že potenciál rozvoja finančných prúdov môže byť veľmi efektívne ale potrebujeme vedieť, čo sa za týmito slovami skrýva, čo sa tým chce povedať. Znamená to, že rozvojové aktivity odovzdáme finančným inštitúciám alebo súkromným iniciatívam, ktoré ich budú ďalej rozvíjať? Podľa mňa skúsenosti ľudí z rozvíjajúcich sa krajín s pomocou e, z Európy nie je veľmi dobrá, a to sa viedrem len veľmi mierne, A myslím si, že čo sa týka surovín v rozvíjajúcich sa krajinách, tam takisto to nebola celkom čistá hra. Toto sú moje úvodné poznámky, pán predseda. A ak som bol veľmi úprimný a otvorený, myslím si, že to môžem zhrnúť tak, že tu je obrovský rozpor medzi tým, čo na jednej strane hovorí EÚ vo vzťahu k rozvíjajúcim sa krajinám a na druhej strane, aká je realita, čo robí EÚ v realite a konkrétne v obchodovaní voči rozvíjajúcim sa krajinám. Ďakujem, že ste sa s nami podelili o vaše názory, hovorí pán predseda. A myslím si, že teraz môžem otvoriť e, debatu, poznámky, otázky. Nech sa páči, ostatní poslanci nášho výboru, ujmite sa slova. David Martin má slovo. Stručne. Záver je správny. Naozaj súdržnosť a konzistentnosť rozličných aspektov rozvojových politík nie je celkom nám neexistuje a švedská ministerka hovorila o niečom podobnom, kde sme na rozvojovú pomoc v konkrétnom regióne sveta minuli veľa peňazí na boj s maláriou, HIV, TBC a takisto v oblasti intelektuálneho vlastníctva, kedy krajiny jednoducho v dôsledku toho nemajú prístup k lacným liekom. Takže tým by som len poukázal na to, že aj predstaviteľka švedského predsedníctva sa vyjadrila k tejto téme. Myslím si, že rokovania medzi nami a tretími krajinami by mali zahrňať TRIPS plus a niektoré z týchto podmienok, ktoré kladieme na stôl, sú však nepriateľné. Jednou z oblastí, ktorú by sme mali naozaj riešiť, je posudzovanie vplyvov ekonomickej pomoci pri priestupe k rozvíjajúcich sa krajinách. My takéto vyhodnocovanie, posudzovanie robíme, ale myslím si, že sa skôr robia netransparentne, za zatvorenými dverami. Parlament často nevie, ako sa vyhodnotila tá, ktorá rozvojová pomoc. Nie sme zapojení do tohto procesu a tým pádom celá naša spoločnosť nevie o tom, ako sú vyhodnotené jednotlivé programy, aké mali dopady, a vo všeobecnosti občianská spoločnosť, napríklad sú tu programy pre jednotlivé krajiny, rozvíjajúce sa krajiny, hoci sa schváľujú takéto programy, neviem, či naozaj sú, naozaj dosiahnu až k ľuďom, k jednotlivcom, k občanom a či táto európska politika, ako sa už správne povedalo, nie je, e, nevyznačuje sa obrovskou priepasťou medzi slovami na jednej strane a činmi na strane druhej naozaj vítam fakt, že existuje teraz právny základ, Lisabonská zmluva na to, aby sme mohli začať veci riešiť. Podľa mňa nasledujúce 3-4 roky bude pred EÚ stáť obrovská výzva práve súdržnosti a konzistentnosti jednotlivých politík. Ďakujem za prezentáciu aj za názory k tejto téme. Neviem, či by sa komisia nechcela stručne vyjadriť v tejto debate. Dobré ráno. Predovšetkým vítame takúto debatu. Je to zvláštna náhoda, ale práve pred mesiacom sme podobnú debatu zažili v výbore pre rozvoj. Som e, rada, že aj v iných výboroch sa hovorí o súdržnosti a konzistentnosti politík. Možno Mnohé výbory budú sa zabrať touto témou, pretože súdržnosť politik Európskej únie je záležitosť, ktorej sa venuje aj komisia, ale rovnako dôležitá téma je to aj pre radu, aj pre parlament. Férové e, rozvíjanie súdržných politik môže existovať len vtedy, keď všetky tieto tri európske inštitúcie pracujú v súčinnosti. Myslím si, že nás k tomu zavezuje aj zmluva, to sa už povedalo a musíme brať do úvahy rozvojové ciele vo všetkých politikách, ktoré môžu mať dopad na rozvíjajúce sa krajiny. Všeobecný rámec sa už stanovil v roku 2005, keď sa EÚ zaviazala v 12 oblastiach. Jedna z týchto oblastí bola aj e obchod a v septembri tohto roka komisia vydala dva dokumenty k PCD. Myslím, že sú k dispozícii aj kopie v podkladoch. PCD materiál je naozaj všezahrňajúci, komplexný, hodnotí napredovanie v týchto záväzkoch EÚ v 12 oblastiach politiky Možno si radi vypočujete, že kapitola o obchode je jedna z najdlhšou, ak nie úplne najdlhšou kapitolou tejto správy. Zároveň sme vydali oznámenie o PCD. Je to téma súdržnosť politik rozvoja. Myslím si, že by sme mali byť proaktívnejší v v tejto oblasti. Mali by sme venovať viac pozornosti rozvoju pri globálnych politických témach. Tento prístup už odobrila aj rada a našu budúcu prácu v oblasti súdržnosti politik rozvoja sústredíme na obchod a financie, na klimatické zmeny, na bezpečné potraviny, migráciu a mier a bezpečnosť. Tieto priority boli vybrané preto, lebo sú dôležité aj pre rozvojovú dimenziu, to si uvedomujú viaceré generálne riaditeľstva a zároveň je tu možnosť, aby mali väčší dopad na rozvojovú dimenziu, ako tomu bolo doteraz. Súčasťou týchto piatich priorít Tie trochu sa líšia od predchádzajúcich textov, tieto priority, a je to znak dynamiky a napredovania rozmýšľania o týchto veciach. Myslím si, že v diskusiách s radou sa vyjasnilo, že vybrať iné priority by vyslalo nesprávne politické posolstvo. Preto sme vybrali práve tie priority, ktoré sme vybrali. Chcem ďalej zdôrazniť, že zamerať sa na 5 oblastí neznamená akési zúženie množstva politických oblastí, ktoré vo všeobecnosti stále riešime a venujeme sa im. Napríklad celková, celosvetová výzva bezpečnosti potravín, že nebola zahrnutá, neznamená, že sa už nebudeme venovať bezpečnosti potravín v súvislosti s obchodovaním Môžem vás poprosiť, prerušuje predseda rečničku, aby ste skrátili svoj prejav. Rečnička pokračuje. Mali by sme e, sa zaoberať aj rybnými hospodárstvami, klimatickými zmenami a ďalšími témami. Myslím si, že kolegovia sa vyjadria ešte viac k obchodnej dimenzii tejto veci, ak by tak chceli, veľmi stručne. Ak by ste tomu dali prednosť, pán predseda, naše vyjadrenia by sme radšej odložili na budúce stretnutie výboru. Poviem možno len dve vety. Čo sa týka tohto programu, pán predseda si želá, aby sa teraz ukončila táto debata. Predchádzajúci rečník pokračuje. Tento komponent sme zaradili na zoznam našich priorít a bol rozšírený aj o oblasť financií. Včera e, na konferencii, na ktorej bola aj Eva Jolie, sme hovorili v veciach, ktoré vyjasnia rozvojovú agendu a zlepšia veci v rozvíjajúcich sa krajinách. To bol náš cieľ. Ďakujem a teraz tu mám prihlášku do diskusie od skupiny GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj len veľmi stručne chcem spomenúť jeden aspekt, ktorý sa tu doteraz nespomínal ale ktorý z dlhodobého hľadiska, najmä pokiaľ ide o financie týchto, e, týchto záležitostí, je veľmi dôležitý. A je tu pracovná skupina OSN v New Yorku a Helen Clark, šéfka tejto skupiny, jasne povedala, že financie ktoré sú vyčlenené pre spoluprácu a obchod, nesmú ísť na mm, úkor klímy a naopak. A teda ani tie prostriedky, ktoré sú vyčlenené na, klimatický, e, na, na, na klimatické zmeny, nesmú byť e, využívané na rozvojovú pomoc a obchod v rámci OSN. A tiež vidím, že toto je aj naša zodpovednosť, toto je aj povinnosť Európskej únie. Tie finančné prostriedky, ktoré poskytujeme pre rozvojovú pomoc, nesmú no, byť použité na iné účely. A tiež tie výzvy, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami, nesmú byť tieto prostriedky investované tam. To hovorím na schvál a uvedomele, pretože Európska rada mm, poskytla ďalšie, vyčlenila ďalšie finančné prostriedky na pomoc týmto rozvojovým krajinám a myslím si, keď hovoríme o súdržnosti politiky, mali by sme v budúcnosti veľmi dbať o to, ako by to mohlo a ako to musí vyzerať. Pán Higgins ešte. I'll be very brief and then at the end we need to know where it goes from. Iba stručne. Pán Martin spomenul otázku obchodu a teda ako je to prepojená práva duševného vlastníctva. To je dôležitá otázka, ale bohužiaľ ustanovenia TRIPS Plus boli zahrnuté do EPA z Cariforum, takisto aj do tej dohody, ktorá už bolo pripravená e, s krajinami Andského spoločenstva, tam je to tiež. A to je napríklad dobrý príklad toho, kde nemáme práve že súdržnosť politik. Hm? Ďalšia vec e, sa týka diskusí, ktoré prebiehajú, ktoré sa týkajú dohody s krajinami e, Stredomoria, kde čísla zo samotnej EÚ naznačujú, že po implementácii tejto dohody v skutočnosti by to viedlo k k tomu, že tie krajiny prídu o milióny um, vlastne pracovných miest krajiny v Severnej Afrike. To uh, sú veci, o ktorých treba hovoriť a ktoré, uh, e, pre ktorými si netreba zatvárať oči. Predseda, toto teda nechávame ešte otvárať tú otázku. A tým pádom sme prebrali všetky boli na dnešnom programe uh, ako výbor a teraz bez prestávky rovno môžeme prejsť na stretnutie, na schôdzu koordinátorov. Chcem poprosiť všetky osoby, ktoré sú tu e, prítomné, ktoré e, nemajú právo byť na schôdzi koordinátorov, aby opustili našu, tá, túto miestnosť. Ide o schôdzu za zatvorenými dverami.